Well, ladies and gentlemen, let's start. Dámy a páni, začníme. Poznáte program. Ak máte nejaké nápady k programu, nech sa páči, alebo považujeme ho za schválený. Tak ho považujeme za schválený a ako viete, dnes bolo zasadnutie Rady pre zahraničné veci, ktoré riešilo Ukrajinu po referende na Kryme. A teraz máme závery z rady a hlavný bod týchto záverov je, že e, za neprítomnosti e, takýchto výsledkov Rada sa rozhodla e, zaviesť dodatočné opatrenia, vrátanie obmedzenia cestovania a zmrazenia majetku e, osobám, ktoré sú zodpovedné za podkopávanie alebo ohrozovanie územnej celistvosti a zvrchovanosti Ukrajiny. Ale tieto tri strany záverov vám budú rozdané, takže dostanete ich, nemusíme na tom teraz trvať a možno zajtra budeme mať ďalšiu príležitosť to prebrať podrobnejšie, ak sa nám podarí pozvať možno pána Vimona. Zápisnica schôdze z 21. januára. Máte nejaké výhrady? Nie? Považujeme ju za schválenú. A teraz ideme na prvý bod e, programu a to je verejné vypočutie o reakcii EÚ na ruskú politiku zahraničného obchodu voči štátom východného partnerstva. Takže vítam tu nášho kolegu pána Valensu, ktorý zastupuje výbor pre medzinárodný obchod a ktorý tu bude s nami a budeme diskutovať o veci, ktorá už bola témou predtým, ako sa e, nastal tento vývoj e, na Kryme a m, Ukrajine. A menovite to sú opatrenia, ktoré prijalo Rusko voči štátom eh, v oblasti obchodu a hospodárskych vzťahov. Určite potrebujeme mať k tomu stanovisko, no všetko teraz musí byť eh, vnímané vzhľadom na túto perspektívu, ktorú vytvorilo včerajšie referendum a potreba na ňo reagovať budeme mm, mať e, štyroch expertov. Doktor Vojčuk, ktorý je z Centra pre e, štúdiu Rusku a východnej Európy z Univerzity v Birminghame. Doktor Kasie e, z Bruselskej školy pre medzinárodné štúdie a pán Vigant, ktorý je rediteľ pre E, zahraničnú službu a pán e, Balaš, ktorý je rediteľ z Digitrade Európskej komisie. Teraz má slovo pán Valesa. Ďakujem, pán predseda. Ja som potešený, že môžem spolupredsedať dnešné spoločné vypočutie, pretože ako sme počuli, teraz je najvyšší čas, aby sme mm, mali takéto vypočutie v Európskom parlamente. Od začiatku e, východného partnerstva roku 2008 Európania poznajú východné partnerstvo ako hnaciu sílu e, pre zmenu s vonkajšími partnermi a toto Rusko vníma ako hrozbu, alebo ešte čo horšie, e, vníma to ako konkurenta voči vlastným projektom, ako napríklad Eurozijská colná únia. Rusko sa nechystalo byť súčasťou tohoto partnerstva, ale navyše e, nechcel pripustiť, aby jeho najbližší partneri, ako napríklad Bielorusko, boli súčasťou toho. Keď partnerstvo ráslo vo svojich ambíciách, um, prišlo skoro ku uh, uh, dovršeniu, tak za um, posledné mesiace sme um, mali uh, významné opatrenia Ruska, ktoré boli zamerané na presvedčenie štátov z východného partnerstva, aby sa zriekli to partnerstva a združenia s štátmi EU v prospech Eurázijskej colnej únie. A toto začalo ako neodvodnené mm, obchodné obmedzenia voči Ukrajine a Moldavsku minulý, minulé leto a pokračovalo to s politickým tlakom na Arménsko a Gruzinsko e, voči ich e, bezpečnostným a, e, zaujímom a e, tiež k ďalším finančným tlakom na Ukrajinu. E, toto viedlo k tomu, e, že to ohrozuje nielen rusko-ukrajinské vzťahy, ale aj e, celé európske bezpečnostné a medzinárodné diplomatické vzťahy. E, do rôznej miery všetci očakávame od Ruska, že e, neumožní sa mi tu vo Vilniuse úspešné završenie alebo protestujúcim na Majdane, aby dosiahli mierový prechod e, pri vývoji na Ukrajine. A niektoré pokusy Ruska vyhľadiť e, východné partnerstvo a tiež to vedlo k paralelným opatreniam, ako napríklad e, vytvorenie bezpečnostných napätí a tak ďalej ale um, tieto ruské politiky um, boli doteraz úspešné a spôsobujú um, viaceré obavy, ktoré, myslím, dnes um, musíme posúdiť. Prečo tieto štáty podliehajú ruskému tlaku? Musíme si uvedomiť, že sú že ich odhodlanie je zúčastniť sa na východnom partnerstve a toto vymizlo tak rýchlo, že okamžite bolo nahradené obavami z e, rôznych finančných nedostatkov. Ako môže EÚ lepšie reagovať na ruskú politiku, ktorá je zameraná na e, zabránenie budovania vzťahov EÚ e, s tretimi štátmi? Sú isté nástroje pre pomoc týmto východným partnerom, ktoré možno používať častejšie, alebo zlepšiť, alebo jednoducho navrhnúť od nuly. Musíme to posúdiť v úradnom oznámení EÚ e, v reakcii na mediálnu kampaň Ruska v štátoch e, východného partnerstva sa tiež domnievam, že z posledných týždňov a mesiacov sme si e, zobrali ponaučenie. Aj nám v tejto oblasti ešte e, veľa chýba. A nakoniec v terajšom kontexte ruského zásahu na Kryme bola reakcia EÚ adekvátna? Určite balík pomoci Ukrajine, ktorý navrhla komisia a ktorý podporuje rada, prichádza správnym smerom pre podporu finančného a ekonomického obnovenia, ale je dostatočné, aby čelilo priamému bezpečnostnej hrozbe? EU teraz príjme sankcie, možno dnes sa o nich dopočujeme, no je nepravdepodobné, že Krym sa k tomu vráti, Krym sa vráti pod zvrchovanosť Ukrajiny. Toto sú otázky, ktoré musíme sa pokúsiť dnes odpovedať. A toto vypočutie s akademickými expertmi môže nám priniesť mnohé nápady o tom, ako v budúcnosti lepšie reagovať a zabraniť e, takýmto udalostiam. Ak mi dovolíte, ja predstavím ďalších rečníkov. So now uh, we... Ďakujem pekne. Teraz dáme slovo našim všetkým štyrom uh, pozvaným hostom a začneme s doktorkou Bočkou. Pozvem ju sem, pretože má prezentáciu v PowerPointe a pokúsim sa vás požiadať, aby ste tú prezentáciu zvládli do 10 minút aby sme potom umožnili diskusiu. Pán Volčuk, eh, máte slovo. Pani Volčuk. Thank you very much, um, for... Ďakujem pekne za pozvanie, veľmi aktuálne podujatie. Budem hovoriť o Rusku a ekonomických dopadoch, ako Rusko môže mm, ovplyvniť, postihnúť štáty vonkajšie východného partnerstva, ako ich môžeme stimulovať alebo trestať za to, že e, sledujú tzv. európsku voľbu. Takže v prvom rade chcem povedať, že som politický slovenský vedec, hoci sa ospravedlňujem všetkým ekonomom v miestnosti, no myslím, že je dobre byť politický vedec, pretože k tomu, čo ja poviem, že ako sa Rusko bude správať v štátoch vonkajšieho východného partnerstva, je motivované politikovať tiež e, e, povahou právneho štátu v Rusku a o tom, ako sa Rusko správa ako medzinárodný hráč, je ťažké predvídať e, mieru ekonomických dopadov, ale ako politický vedec môžem povedať, že e, Rusko nielen, že bude, ale už začalo trestať svojich partnerov v ekonomickom zmysle, ale e, toto e, je predmetom rôzneho účelu a poviem, že ako to Rusko chce robiť. Toľko k východným partnerom budem hovoriť o Gruzinsku, Ukrajine a Moldavsku a začnem s kontextom, pretože ten je veľmi dôležitý. Do roku 2010 v eh, postsovietskom priestore sme mali pružný a meký režim pre ekonomické eh, režimy. Mali sme eh, režim vo viacerých dohôd a niektorí tomu hovorili, mm, hovorili mm, gula špaget alebo klopko špaget, bolo 15 tisíc dohôd, bilaterálnych dohôd v postsovietskom zväze a tiež e, tu bolo veľmi slabé plnenie. Tieto štáty mohli teda riediť svoje obchodné vzťahy veľmi pružne a keď to bol kontext a už e, bolo spomenuté vytvorenie Eurázijskej colnej únie, po ktorom e, prišiel spoločný ekonomický priestor a očaká sa, že po roku 2015 tá Eurázia colná únia zmení tento kontext, pretože zavádza e, režim e, tvrdého práva pre e, prehlbenie ekonomickej integrácie postsovietského priestoru. Chcem zopakovať to, čo povedal pán Valensa že do akej miery Rusko reagovalo na východné partnerstvo alebo rozvíjalo svoj vlastný eurazijský projekt v reakcii na východné partnerstvo k eurazijskej integrácii, prečo na tom záleží a aký máme režim. Pretože, ako som už povedala, je to veľmi ambiciozný a pokračový um, proces eh, hlbokej ekonomickej integrácie, ktorú charakterizuje veľmi silné asymetrie medzi členskými štátmi. Nielen čo sa týka ekonomického potenciálu, ale aj politicky Rusko jasne dominuje nad Kazachstanom a Bieloruskom, ale máme tiež tieto eh, moci pri rozhodovaní kde jeden štát je jeden hlas, to znamená Rusko môžu prehlasovať a nezáleží na tom napríklad pri otázkach colných sadzie, pretože ako neskôr poviem, clá, ktoré Rusko uvaľuje alebo príjma pre tretie štáty, ako je napríklad Ukrajinu, musia byť prijaté eh, v Eurazijskom integračnom režime a nie eh, jednostranne Ruskom. Do akej miery eh, Bielorusko a Kazachstan budú postupovať podľa vzoru Ruska je dôležité, ale tiež je významné z politického hľadiska je ten nedemokratický profil všetkých členov eurazijskej integrácie s veľmi slabým právnym štátom, čo necháva veľký priestor na manevrovanie E, pri rozhovoroch medzi Bieloruskom a Ruskom napríklad o tom, či treba uvoliť slá na Ukrajinu. A dôležité je nielen to, čo povie Rusko, ale aj to, ako Kazachstan a Bielorusko si budú vykladať, čo sa deje v východnom partnerstve. Otázka pre medzinárodných e, učencov je, či Rusko môže zvládnuť multilateralizmus? A na to sú dve odpovede. Čo sa týka prehlbenia integrácie v eurazijskom priestore, Rusko sa snaží byť dobrý partner. Videli sme to aspoň v tej forme, keď ja som bola v Eurazijskej ekonomickej komisii v novembri a to mm, nielen Rusi, ale aj Kazaši a Bielorusi hovorili, že v tom sme všetci partneri. Takže, čo sa týka prehlbovania, Rusko sa snaží robiť tento multilateralizmus. Je to iná vec čo pri rozširovaní. A my už vieme, tým ako bolo Bielorusko pozvané na vstup do Eurazijskej colnej únie, ale hlavne na základe rozhodnutia z 3. septembra, tak to sa to volá v Arménsku, jednostranne a neočakávanie prezident ohlasil, že Arménsko vstúpi do colnej únie. Vedeli sme, že tam mm, bola schôdzka e, dvoch osôb a veľmi špecifické argumenty. Takže čo sa týka rozšírenia alebo prehlbenia eurazijsk, režimu eurazijskej integrácie, je to um, projekt samotného Ruska. Um, Bielorusko a Kazachstán sa takmer nevyjadrovali e, k tomu projektu čo do integrácie Ukrajiny. A um, Rusko um, koná aj navonok samostatne, ale v 2011 prezident Putin vyjadril dvojru, že sa môže e, spolahnúť na ostatné členské štáty, teda Bielorusko a Kazachstan, že napríklad ak bude potreba uzavrieť hranice s Ukrajinou, tak Kazachstan a Bielorusko s tým budú súhlasiť. Takže on neočakával, že sa budú líšiť alebo že sa nezhodnú. Takže Rusko tu má viaceré multilaterálne a bilaterálne nástroje ktorými môže ovplyvňovať východných partnerov a jedno z nich je tá posledná CISFT dohoda z 2011, ktorá v prípade nejakej škody voči členským štátom umožňuje e, príjmať e, výnimočné vzťahy a to je viac menej otvorené, no Rusko naznačilo, že to využije. Takže povedzme si to jasne, jediný štát, čo do príjmania alebo priťahovania nových členov. Jediný štát, ktorý zažil intenzívnu e, kampaň v prospech eurazijskej integrácie, bola Ukrajina. Ehm, boli tam viaceré argumenty, ktoré boli prejavené, a to o ekonomických prospechoch, krátkodobých aj dlhodobých, a tiež e, obnovenie a podpora technického zbližovania medzi Ukrajinou a Ruskom, a tiež politický argument, že Rusko by bolo veľa silnejší partner voči EU, takže e, keď e, budú postúpať spolu s Ruskom voči EU, tak e, tie partnerské štáty budú mať oveľa lepšie výsledky ako také. No Rusko je tiež známe, že nepoužíva len ako sme videli v tej kampani, to bolo hlavne o cukre, teda o 200 miliardách dolarov, z ktorých Ukrajina by mala um, prospech za ďalších 20 rokov, ale to nebol len um, politika medu, ale aj politika byča. A videli sme, že um, prvý jej bod už bol uzakonený v, na Kryme a ďalší súbor opatrení, ktoré môže Rusko prijať, uh, už uh, sa začal naplňať a bude sa naplňať podľa mňa a hrozba ekonomických sankcií a všetky doteraz neuvedené ochranárske opatrenia, ako napríklad obchodné embarga na rôzne výrobky odvetvia a mm, colné kontroly, tie spomeniem neskôr a tiež zvyšovanie e, cieľ na antidumpingovú úroveň, ale tiež vývoz energetiky je dôležitý a tiež obmedzenie migrácie pracovnej sily. Tieto tri aspekty by som chcela rozobrať, pretože uh, oni sami voči tretím štátom nemusia byť také dôležité, ale keď sa uplatňa spolu, tak uh, budú predstavovať značnú škodu voči východným partnerom. Už to zasahuje malých výrobcov e, mliečných výrobkov v Gruzinsku a je pravdepodobné, že títo nebudú môcť e, vyvážať na trh EU v blízkej budúcnosti. No a keď hovoríme o trestoch, tak e, už vieme o tom, že na Moldavsku e, z Moldavska majú embargo na vývoz vína lihovín do Ruska. Vieme, že 20% z ich vývozu ide do Ruska. EU má konkurenčný e, trh e, s vínom a Moldavsko nemalo problém sa na ňa dostať, ale v Rusku aj e, gruzinské a moldavské vína sú ocenené a známe. A nastáva ďalšie zvyšovanie cien a masívny energetický dlh e, a Rusi tvrdia, že Moldavsko je za neho zodpovedné a to je asi teraz 4 miliardy eur a to je pre používanie mm, a spotrebu plynu e, v Zadnestersku mm, a Moldavsko je zodpovedné za spotrebu plynu na, za, na Transnestersku, mm, ale nemá ju pod kontrolou. Ďalšia vec, e, obmedzenia pohybu pracovných síl voči Moldavsku je to asi 300 tisíc až pol milióna a čo týka HDP je to 8 až 25 Moldavské e, zdroje hovoria 8 ruské 20 z moldavského HDP pochádza z migrácie pracovnej sily. Gruzínsko, čo je zaujímavé, hoči je priamým e, susedom Ruska, e, napriek obchodným embargám značne diverzifikovalo svoj obchod, ale stále je závislé a Gruzinsko dúfa, že viac bude môcť vyvážať do EÚ a dúfa, že jeho vinárska výroba za e, posledné 10 ročia bola zameraná na ruských spotrebiteľov, ktorí majú radi sladšie vína a zistili, že keď e, Rusi zrušili embargo na víno, tak mohli predávať väčšie množstva do Ruska. Takže napriek e, týmto zlepšeniam v obchode Gruzinsko je stále zraniteľné a tiež obmedzenia na trhu práce sa považujú za hrozbu voči Gruzinsku. Ukrajina je najzraniteľnejšia, e, Moldavsko je najchudobnejší štát Takže ako môže Rusko potrestať Ukrajinu? Keď sa pozrieme na náhradu dovozu, napríklad e, železničné zariadenia, vieme, že e, Rusko úplne prestalo dovoz e, železničných vagónov, čo predstavuje 8% ukrajinského vývozu do EÚ. Tie najstaršie už boli skončené. Strojárstvo Ukrajina vyváža stroje do EÚ a táto výroba je hlavne umiestnená v južnej a východnej Ukrajine. Preto Rusko hovorí, že keď e, zavrie Rusko hranicu, tak e, táto dohoda o voľnom obchode bude samovrazdou pre ukrajinské hospodárstvo, ale tiež e, obchodné embarga na jednotlivé výrobky. Vieme o mliečných výrobkoch, bravčovom a čokoláde a tiež vieme o colných kontrolách. Toto je zaujímavé, pretože keď sme videli túto rusko-ukrajinskú obchodnú vojnu minulý august, neboli tam úradné informácie z Ruska o tom, že prečo ukrajinské tovary nemôžu vstúpiť na ruský trh a um, Rusko um, len používalo colný kodex, ktorý vypracovala Eurázijská komisia, takže nemohla Ukrajina urobiť nič právneho hľadiska, okrem toho, že predniesla ten prípad pred uh, VTO, ale um, dôvody neboli veľmi jasné. Uh, zatvorenie hraníc sú dosť obecné a vágne vyhlásenia. Videli sme tiež nárast antidumpingových cieľov. Toto môže byť porušením e, záväzkov VTO a je dôležité, keď tu hovoríme o právnom štáte. Musíme sa vrátiť k konkrétnym číslom, ak ma o to niekto zaujem. Asi ten najdôležitejší hospodársky dopad alebo páka, ktorú má Rusko, sú ceny energie. Tieto ovplyvňujú ukrajinskú ekonomiku paušálne a už vieme, že ceny narastú a tiež to postihuje migráciu pracovnej sily, ale to je hlavne z západnej Ukrajiny, kde ľudia teraz sú viac odhodlaní utrpieť škody. A teraz k posledným obrázkom dôležité je, že ruská retorika je o podpore nielen dlhodobých prospechov, ale krátkodobých trestov. Rusko úspešne využíva osobitné závislosti jednotlivých štátov a mm, úspešne sa zameriava na konkrétnych domácich hráčov. A ruská stratégia sa e, zameriava na tieto pozitívne a negatívne opatrenia, nielen voči e, priťahovaniu nových členov, ako napríklad Arménsku, ale je, čo sa týka trestania tých, ktorí sa oddelujú od Ruska. Takže e, Rusko má veľkú možnosť e, uplatňovať e, trestné opatrenia voči partnerom východného partnerstva a tiež Rusko môže ohroziť ekonomickú integráciu a nie je to len krátkodobá rivalita pred aj po Vilniuse, ale je to aj o dlhodobej e, konkurencii a úsiliu e, podkopávať e, vzťahy EU voči východným partnerstvom. Už to nie je len o pritiahnutí nových členov, ale je to aj o zablokovaní a treste. Ďakujem veľmi pekne. Well, your conclusion has been a total surprise. Nuša, váša záver bol prekvapením. Dobre. A teraz sa slovo dostane Doktor Kasie, nech sa páči. A opätovne na 10 minút, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Nuša, kríza na Kríme, ktorú sledujeme za ostatné týždne, nie je úplne novou konfrontáciou, e, ktorá e, už e, roky sa vyvíjala do tejto úrovne. Vidíme tu veľkú nejakú súčasť alebo konkurenciu, ale rozvilo sa to do takých eh, vecí, ktoré nikto eh, neočakával. No, že Rusko používa reštriktívne obchodné eh, opatrenia. No a vyvinulo sa to až do anexie Krymu. Takže vidíme evolúciu za hospodárske až do Eh, vojenského zásahu. No a to je súlade s zahraničnou eh, politikou Ruska za ostatné roky. No a vidíme, že to dostáva na inú úroveň. No už samozrejme nedá sa na to tancovať a eh, možná, možná hrozba, predsedňovať hrozba, ktorá z toho vyplýva no a vytvára to nový kontext pre východné partnerstvo. No a uh, je tu vojenská reakcia, to je nový koncepcia. No a čo sa týka vzťahov EU-Ruska v tomto novom kontexte, budem sa snažiť povedať také dva pohľady. Jedna, jeden bude krátkodobý o súčasných udalostiach a, a potom bude dlhodobý pohľad na rozvoj vzťahov medzi EU a Ruskom za ostatné roky. No samozrejme mnohé bude závisieť od nadchádzajúcich týždňov, týždňov a mesiacov, e, či bude zachované status quo, hlavne teraz a po referende na Kryme alebo či budeme sa dávať ďalšiu eskaláciu, alebo deeskaláciu konfliktu. No a krátkodobý pohľad, čo sa dnes deje na Kríme, myslím, že no, de facto invázia, anexia Krímu a podpora, ktorú Rusko vyjadrilo referendu, je celkom jasné, že Rusko prekročilo istú líniu a vytvorilo nebezpečný precedens. No, že referendum je nelegálne, pretože porušuje viaceré medzinárodné dohody od eh, charty OSN až po memorandum z Budapešti z roku 1994. Eh, porušuje to článok 73 eh, ústavy Ukrajiny a samozrejme je to veľké riziko, zmena hraníc a podpora nestability. Ale ide to ešte ďalej. Je to tiež nelegitímne v tom zmysle, že toto je referendum v podmienkach nestability. Je to referendum alebo zabratie pôdy, ktoré nemôže byť akceptované, nemôže byť tiež prijatý ten princíp zabrania, zabrania územia v Európe. Myslím, že nie je možné, aby výsledkom neboli dlhodobé medzinárodné konzultácie a rokovania so všetkými partnermi. A ďalej je to tiež problém menšín v Európe. Milan Kundera hovoril o Európe ako najväčšej diverzite na najmenšom pies, e, mieste, území nuša a problémy menšín sa nedajú takto e, riešiť. No a tým sa dostávam k reálnemu dôvodu rúskej intervencie. Nie je to tak veľmi o e, citlivosti, alebo teda hlavne o ruskej hovoriacej menšine, ale je to zámienka strategických dôvodov. Ukrajina je pre Rusko mimoriadne dôležitá, ním Moskvého z geopolitického hľadiska vníma ako takú po, poslednú nárazníkovú zónu. No a, a, a Kiev zvažoval často na tieto je nepriateľné pre ruskú vládu. No a samozrejme e, tým, že na Kryme je Černomorská flotila, je to zvláštna situácia. Už to mobilizovala identity za politicko-strategických dôvodov, ale rovnaká vec sa stala a rovnakú vec urobili niektoré radikálne skupiny na Ukrajine. Rusko chce zabiť dve muchy jednou ranou. Sa hovorí o hrozbách a potrebe ochrany ruskej menšiny. To vytvára strategickú zámienku, alebo súčasne je to je to možné ako zhromaždiť obyvateľ okolo vlajky, alebo zmobilizovať ruských občanov, alebo niektorí sa cíti, cítia rusky. No a myšlienka ruskej menšiny, čo sa nazýva etnickou menšinou teraz, je veľmi zvláštny, pretože používanie ruského jazyka na Ukrajine nebolo znakom identity etnickej. Čiže je ťažké Ehm, takto definovať menšinu, hlavne na východe Ukrajiny. Strategických, eh, strategický význam pre Ukrajiny, pre Rusko, to je sa dostávam k tomu dlhodobému pohľadu a je to v eh, obavách Ruska. Vidíme, že eh, vo vzťahoch medzi EÚ a Ruskom sú, alebo EÚ, alebo Ruskom a Západom vo všeobecnosti sú vážne trhliny, ktoré bude treba dlhodobo riešiť, aby sme sa vyhli tomu, že bude nasledovať jedna konfrontácia za druhou. Takže po, dovolte mi povedať pár vecí o povahe európskej, teda ruskej zahraničnej politiky. Za ostatné roky je to politika, ktorá je to politika ukazovania sily, ale v skutočnosti to schováva to, že ruská zahraničná politika eh, má strach z poníženia ruská sféra vplyvu za ostatné dve dekády sa zmenšuje a geopoliticky tieto udalosti sa vnímajú, čiže Rusko sa ocitlo v istej izolácii a je frustrované z toho, že nie je uznávané ako hlavný hráč v medzinárodnom spoločenstve a v rámci Európy. No a toto toto podporila aj politika EÚ alebo Západu proti Putinovi a o oslabení Ruska. No a tú istú geopolitickú súťaž. už v rok 99 a zása v Kosove, čo ruská vláda teraz sa Bratila používať ako právny argument, no že rozšírenie NATO je predvol v tom istom roku, ďalej oddelenie európskej politiky susedstva a politiky voči Rusku, čo bolo spôsobené výberom Ruska, alebo voľbou Ruska nevstúpi do susedskej politiky, no a aplikovali sa aby ktoré museli byť prijaté v roku 2004 a tá súťaž ešte sa prehlbila kvôli oranžovej revolúcii v, na Ukrajine. Moskva to vnímala, že to bolo riadené západom, ďalej to podporené zahraničnými domácimi politikami Ruska, ďalej plánmi podpísania prvej asociačnej dohody s krajinami východného partnerstva. A toto poukazané štruktúralne problémy. Vytvorili sme istú logiku súťaživosti, často nevedomky a máme nejaký regionalizmus, exkluzívny v EÚ. No a to e, rozdeluje susedov Európy, ktoré potrebujú e, dobré vzťahy tak s EÚ, ako aj Ruskom. No a konflikt teraz sa, sa posunul na ďalšiu úroveň, na vojenskú úroveň a tieto voľby sa ešte prohlbili. No a to otázka miesta Ruska o svete, je to otázka neviacich hraníc v Európe, alebo vo svete a treba to riešiť, bude sa to musieť riešiť ešte aj po vlády Putina. Treba sa zamýšľať na budovaním dôvery a treba riešiť obavy, ktoré má Rusko, ak chceme vyhnúť neustalým konfrontáciám, keď Lavrov hovoril o, o, o východnom partnerstve ako budovaní sféry vplyvu, a tak to myslel vážne, že Rusko to vníma ako hrozbu za ostatné týždne sa jasne preukázalo, že toto, takéto vnímanie skutočnosťou a treba tiež riešiť otázku e, nedostatočných e, európskych štruktúr. Chýba nám nejaký systémová štruktúra, ktorá by nám e, dovolila anticipovať krízy. No a ja už niekoľko rokov som za to, aby sme zapájali a angažovali sa s Ruskom intenzívnejšie Niekto by mohol tvrdiť, že v 90. rokoch sme strátili tú dynamiku a zmeškali sme príležitosti dať Rusku nejakú stabilnejšiu pozíciu v vzťahu k Európe. Čo to znamená v súčasnom kontexte, takže poprvé myslím, že je jasné kvôli krímskému precedensu, že e, sankciám sa nikto nevyhne. Myslím, že by bolo dobré zaviesť ich postupne, tak aby Rusko prípade, ak by si to želalo, mohlo ešte ustúpiť. No a v kontexte sankcií netreba zabúdať na Rusku. Moc Rusko má hospodárstvo veľké, približne ako Taliansko. Rusko je dnes veľmi izolované, nemá podporu ďalších členov colnej únie, keď sa to snažilo, nedostalo podporu Číny na Bezpečnostnej rade no a energetická závislosť eh, sa trochu preháňa. Ak sa pozrieme na čísla, tak energetická závislosť od zemného plynu od Ruska je dnes v relatívnych číslach nižšia, ako to bolo v roku 1991, keď ešte existoval Sovietský zväz, keď sme dovážali približne 55 plynu z Ruska, pričom dnes to kleslo len na približne jednu tretinu alebo jednu štvrtinu zemného plynu, ktorý sa spotrebuje v Európskej únie z Ruska. Je to ešte stále značná časť, ale to nižšie, ako sa to často prezentuje. Ale myslím, že sankcie budú musieť byť prepojené s dlhodobými prísľubmi v prípade, že kríza bude prekonaná a bude ochotné pristúpiť na isté ústupky. No, inak eh, sa vystavíme riziku ďalšej eskalácie. Takže ak sa chceme vyhnúť konfliktom v budúcnosti, tak toto bude musieť byť riešené a možno to pomôže aj tak, ako to Chodorkovský povedal, že nie len Rusko, no a znamená, že budeme musieť riešiť na isté ruské obavy a dať im isté záruky. Budeme musieť hovoriť tiež o zahraničnej politike Ukrajiny. To neskorších fázach a hovoriť o tom, aké úlohy Ukrajina môže zohrávať v globálnych štruktúrach alebo európskych štruktúrach. No, čo sa týka bezpečnosti, asociačná dohoda a voľného obchodu, obchodu nie je nejaká silo neutrálna. Je to nová generácia e, dohôd, ktoré majú dopady, či to je sféra vplyvu, ale e, dostanú tie krajiny do istého ekonomického orbitu Európskej únie. Čiže potrebujeme znamiteľ teda konzultáciami, no a tieto, ten veľký faktor, ktorý rozdiela Európu na dve časti, východné partnerstvo na jednej strane a celná únia na druhej strane, potrebujeme aproximáciu práva, čo v budúcnosti bude znamenať práce na zóne voľného obchodu. Samozrejme, viem, že to je mimoriadne náročné, náročné úlohy možno prekračujú rámec možného v súčasnom kontexte, ale ak, nech, ak sa chceme vyhnúť neustálých konfrontáciám, tak dlhodobého hľadiska ich bude treba riešiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Vigant. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne organizátorom za to, že to zorganizovali v takom čase, keď je to také zaujímavé a aktuálne. Dúfam, že situácia deeskaluje. V najbližších dňoch samozrejme Európska únia pracuje na deeskalácii a dúfame, že Ruská federácia na to čoskoro zareaguje. Je potrebné prijať dôležité dôležité rozhodnutia vo Viedni, stále rade o OBSE. Nevylučujeme, že e, možno sa v nadchádzajúcich dňoch objaví dohoda o spustení monitorovacej misie, misie na Ukrajinu. To by bol dobrý prvý krok alebo znak e, prijete krokov na ceste deeskalácie. Nevieme, čo zajtra oznámi prezident Putin keď vystúpi pred Dumou situácie na Kryme a môže to s rôznymi smermi, ale tá, tie zákony, ktoré zvažujú, ktoré by umožnili Rusku pripojiť nejakú časť tretej krajiny, ktorej vlády Ruská federácia považuje za nelegitímne, to je vec, ktorá je jasným porušením medzinárodného práva charty OSN a už nehovorím o ostatných a nástroj medzi Ruskom a Ukrajinou. Takže, tak ako povedali prechádzajúci rečníci, taká situácia sa vyhnula z veci, ktoré boli no, spojené s rôznymi formami hospodárskej integrácie, stali z politických rivalít, dôležitých implikácií. No a poprvý, poprvýkrát od konca studenej vojny e, stojíme pred otvorenou výzvou, kde sa hovorí o porušení územnej celistvosti a kde do krajiny či sa zmenia hranice alebo nie. A to vojenskými prostriedkami jednostranným spôsobom. Čiže to je nová situácia, ktorá si vyžaduje seriózne odpovede. Kolega Baláša sa bude viac venovať histórii a konkrétnym výzvam na hospodárskeho, ekonomického hľadiska, ale ja Nemyslím, že to spôsobila EÚ kvôli svojej modernej obchodnej politike, čo sme s partnerstvami na celom svete a v našom bezprostrednom susedstve, keď je jasné, že to boli ambiciozne zmluvy, ale jednoduchá logika týchto zmluv je, že riešime otázku netarifných bariér, no a preto, že znižujeme clá, alebo nemáme clá, ale tiež zavádzame do rovnaké normy a štandardy pre produkty, tak aby mohli jednoducho prichádzať z jednoho hospodárskeho priestoru do druhého, tak aby profitovali z najväčšieho vnútorného trhu na svete. Takže ak niečo takéto môžeme urobiť s inými partnermi vo svete, a prečo by to nebolo, nemalo, nemalo byť možné s našimi bezprostrednými partnermi, Takže je to nevyhnutné. No a keď začali rokovania s Ukrajinou v roku 2007, tak eh, nejaký euroazijský eh, systém vôbec neexistoval. A keď sme v roku 2003 začali s politikou susedstva, tak eh, už vôbec nič také neexistovalo. Východné partnerstvo v roku 2009 to už to bolo známejšie, ale tiež bolo známe, že ambície Ukrajinčanov, ktoré sa vyjadrili tiež v parlamente a podporili to rôzne vlády. Vždy to obsahovalo, e, zahrňalo tých lídrov z, východa, z východu Ukrajiny. No tak oni všetci chceli byť súčasťou Európskej únie a chceli, ak by to nebolo možné, tak chceli byť asociovaní s EÚ politicky a ekonomicky. Takže pre nás z politického hľadiska teraz základná otázka je, či budeme rešpektovať suverené rozhodnutia krajín, ktoré prijali demokraticky volené parlamenty a vlády, alebo prejdeme späť do 19. a 20. storočia k sféram vplyvu a právu silnejšieho. Nože, toto je zásadná výzva zahraničnej politiky pre EU na európskom kontinente, ešte aj za jeho hranicami, pretože ak tento prístup, ktorý sa teraz praktizuje, by to bol príkladom toho, ako riešiť niektoré otvorené problémy, tak eh, ste že to bude môcť zopakovať Ruská federácia a môžete sa to zopakovať proti Ruskej federácii alebo ako, môžete to zopakovať akokoľvek eh, vojenský silná krajina v blízkosti. No a preto EÚ zaujala, zaujala jasné stanovisko, ukončila sa rada ministrov zahraničných vecí na ktorej sa prijalo rozhodnutie, že po prvýkrát sa e, príjmu reštriktívne opatrenia proti Ruskej federácii. Viacerí politici e, sankcie voči rôznym osobám zohrávajúcim dôležitú úlohu v tomto divadle. No a ak sa budú uvalovať sankcie voči strategickému partnerovi Ruskej federácii, napriek mnohým výzvam, vrátane výzvam Európskeho parlamentu o návrhu magnického zoznamu, tak eh, to je pre nás obrovská výzva, ktorá si vyžaduje seriózne odpovede. Či toto je prvá reakcia eh, v druhej fáze, v ktorej sa nachádzame. Dúfame a signál z Rady ministrov zahraničných vecí je jasný. Rusko neanektujte Krym. Ak nebudú nasledovať žiadne deeskalačné kroky, tak obávam sa, že budú nasledovať ďalšie kroky. No a hlavy štátov a vlád to už jasne oznámili aj vo svojom vyhlásení z marca. A stretnú sa aj tento piatok a sobotu. No a v tomto, pri tejto príležitosti to podpis eh, sišiačnej dohody s Ukrajinou a podpis eh, konkrétnych opatrení, čo treba vnímať ako silný ekonomický signál v náročnom období pre Ukrajinu. No a podpísanie tohto záverečného aktu je, obsahuje tiež záväzok hlav štátov a vlád, že sa podpíše aj celá dohoda a sem patrí aj tá známa DCFTA. Ja by som chcel ešte zdôrazniť, že toto všetko nikdy nebolo súčasťou systému vytvárania e, sfér vplyvu. Toto nie je myslenie EÚ. Myslíme, že podpora obchodu a sme presvedčení o nových e, investíciách. A keď bývalý prezident Janukovič e, tvrdil, že približne 60 ukrajinského priemyslu je v ruských rukách, čo sme nevedeli, že to teda vlastnia ruskí je tak na to môžem len povedať to, že tieto spoločnosti by tiež profitovali okamžite za dohody o voľnom obchode s autonómnymi obchodnými preferenciami, to môj kolega, no a my sme do tejto situácii dospeli ešte skôr. Ja by som chcel ešte zdôrazniť, že politika voči Rusku v poslednom náročnom roku samozrejme, že ju charakterizovala na jednej strane zastrašovanie krajín východného partnerstva, jasne sa to identifikovalo v rôznych formách, no a my vyvinieme maximálnu snahu, aby sme podporili našich partnerov. A tie chcem ešte zdôrazniť, že nie sme v procese postupného zvyšovania napätia s Ruskom. Súčasne, keď sme prehlbovali naše vzťahy asociáciou s mnohými partnerskými krajinami na východe, Tiež sme spolupracovali s rôznymi organizáciami a snažili sme sa dosiahnuť podobné kroky, a totiž harmonizáciu noriem a štandardov v mnohých oblastiach. A to je kľúčová požiadavka pre úspešný rozvoj priemyslu v Rusku, čo by znamenalo tiež prístup na naše trhy a také pôžičky Európskej investičnej banky vo výške približne 1 miliardy na podporu malých a stredných podnikov. Tento rok je rok vedy s Ruskom. My sme aktívne podporujeme vstup do VTO v roku 2012 a rovnako do OECD. No a to sa zastavilo rôznym spôsobom. V januári sa uskutočnil summit, bol taký nezvyčajný, konkrétne kvôli rozdielom s tým postojom voči partnerom na západ alebo východ. No a zameriavali sme sa na dvojitú výzvu prehlbovanie strategického partnerstva medzi EU a Ruskom. To Kľúčové veci, ktoré existujú. No a Rusko zdôrazňuje veľmi aj s Ukrajinou a menej zdôrazňuje partnerstvo z EÚ, čo tvorí oveľa vyššiu časť zahraničného obchodu a zahraničných investícií. My sme sa na samite dohodli, že budeme ďalej prehlbovať strategické partnerstvo a že budeme sa snažiť podľa naštartovať naše rokovania na novej rámcovej zmluve. Budeme sa tiež zaoberať eh, novými eh, v rámci konzultácií s ruským priemyslom. No a som si istý, že kolegovia o tom bude hovoriť, ale ešte rád, rád by som jasne povedal, že spoločná perspektíva je vytvoriť oblasť voľného obchodu medzi EÚ a celnou úniu, no a tak eh, splniť niečo, čo tradične obmedzovalo na vzťahy eú rusko vytvoriť eh, spoločný hospodársky priestor, ale základom musí byť eh, rešpektovanie suverénnych rozhodnutí krajín. Rozhodnú o tom, aké vzťahy chcú s EÚ alebo Ruskom, či chcú prehlbovať vzťahy z jedného alebo z druhého stytia oba krajín a je nepripustné, aby to rozhodnutie bolo nadiktované buď prezidentom Jablonska alebo Ukrajiny. Ďakujem. Ďakujem Mr. Balaš, please. Ďakujem very much, Mr. Chair. A lot has been said about the economic and trade relationship. Ďakujem. Pokiaľ ide o hospodárske a ekonomické vzťahy e, s Ruskom, budem sa venovať teda tejto problematike a teda e, ich vzťah a vzťah Ruska k Ukrajinám východného partnerstva, niekoľko údajov o týchto vzťahoch a o tom, ako e, sa to líši najprv prípade týchto krajinách hovoríme o bývalých sovietských republikách, ktoré mali výlučné ekonomické vzťahy e, so zvyškom Sovietskeho zväzu. Po jeho rozpustení vytvorili alebo vznikli z nich nezávislé štáty, ale aj napriek tomu ten rámec, ktorý dával alebo v rámci toho e, rámca nezávislých štátov, mali veľmi intenzívne hospodárske vzťahy e, s Ruskom, čo je nakoniec aj pochopiteľné. A EÚ ich nakoniec v tom aj podporovala. Spoločenstvo nezávislých štátov sa teraz pretvorilo v mnohostrannú obchodnú zónu, už to trvá viac menej 20 rokov, ale je to viac menej stagnujúci vzťah. Za tých 20 rokov sa to príliš veľmi nevyvinulo. Pôvodne to bolo obchodovanie s tovarom. Nezahrňovalo to tú modernejšiu ekonomickú výmenu, ako môžu byť investície, služby a podobne. a týkalo sa to a pokrývalo to teda tie, ne, nepokrývalo tie netarifné opatrenia, čo je jednou z najväčších prekážok obchodu. My sme sa týmto partnerským krajinám snažili pomôcť. Prvým partnerom bola Ukrajina. Začali sme s nimi vyjednávať o komplexnej dohode o voľnom obchode v 97 um, Rokovania prebiehali veľmi rýchle a od začiatku bolo jasné, že by to bol moderný obchodný vzťah, ktorý by pokrýval všetky oblasti, o ktorých som predtým hovoril. A tiež by to znamenalo aj výrazné zlepšenie tých rámcových podmienok alebo v tých rámcových podmienkách aj toho obchodného vzťahu. Potom sa východné partnerstvo stalo akousi formalizáciou týchto, e, tejto politiky a okrem Ukrajiny tam spadali aj ďalšie krajiny na základe rovnakých cieľoch a zásad, tak ako sa to bolo, urobilo v prvom prípade s Ukrajinou, tak sa to aplikovalo aj na tie ďalšie krajiny, konkrétne na 5. Stromy z nich sa začali rokovania Moldavsko, Gruzinsko, Arménsko. Po tomto rozhodnutí v roku 2009 o tom, že bude východné partnerstvo, tak tam došlo k relatívne náhlej zmene. V júni 2009 Rusko, Bielorusko a Kazachstán sa rozhodli zaviesť e, svoju spoločnú colnú úniu. čo by znamenalo užšie ekonomické prepojenie týchto troch e, krajín, teda užšie než to predchádzajúce spoločenstvo nezávislých štátov. Ale je tu jeden zásadný rozdiel medzi prístupom EÚ a medzi tým ruským prístupom. My sme od začiatku ponúkali vzťah, ktorý e, je založený na voľnom obchode. Neobmedzovali sme počet partnerov, A tiež bola možnosť, aby takýchto vzťahov existovalo, spolu existovalo viacej a rozhodne nikomu nezakazujeme touto cestou, aby podpisoval žiadne ďalšie podobné dohody s podobnými alebo rovnakými podmienkami. Takže e, my neusilujeme o obmedzenie zvrchovanosti krajín, ale tým sa od tej colnej únie e, líšime, pretože od začiatku je to jednostranný vzťah. Člen tejto colnej únie je technicky od začiatku viazaný, že nesmie mať žiadne ďalšie vzťahy založené na voľnom obchode. Takže ten vývoj bol naozaj veľmi zaujímavý dva roky od okamihu, keď sme začali e, rokovať o voľnom obchode s Ukrajinou, tak Rusko vytvorilo vlastnú colnú úniu, ktorá v podstate znamenala, že Ukrajina by si nemohla zvoliť, že by mohla byť zároveň členom oboch týchto celkov. Z pohľadu EÚ to bolo polutovanie hodné, pretože my sme vždy hovorili, že by e, tieto krajiny e, by mali prehlbiť svoje obchodné vzťahy s Ruskom. To by, bylo, to by bolo bez akýchkoľvek problémov možné. Išlo by nielen o tovar, ale aj služby, investície, e, verejné zákazky a tak ďalej. A tým sa tiež ukazuje, že to nebola chyba EÚ, ale chybou Ruska, ktoré začalo považovať obchodné vzťahy za oblasť súperenia alebo akejsi geopolitickej dominancie. Po vzťahu medzi EÚ a Ruskom Rusko až do minulého roku neupozornilo na žiadne eventuálne svoje obavy v súvislosti s Ukrajinou či inými krajinami. My sme s Ruskom mali hlboké vzťahy, každoročne sa konali e, dva samity, považovali sme Rusko za významného geopolitického partnera, prebiehala celá séria obchodných rokovania, konzultácií, konzultácií a obavy Ruska o nejakých negatívnych dopadoch týchto rokovaní tak nikdy formálne neboli verbalizované ani vznesené. Rusko nikdy neinformovalo o tom, že by to pre nich znamenalo nejaký väčší problém. Takže tie rokovanie pokračovali bez problémov a na konci roku 2011 sa dokončili. To bolo obdobie, kedy bol v úrade prezident Janukovič. A ani v tej chvíli podľa nášho vedomia neboli žiadne problémy. Začali až minulý rok v lete, keď z ničoho nič sme si všimli, že Rusko začína aplikovať voči Ukrajine rôzne opatrenia. Nešlo ani tak o colné opatrenia, pretože medzičasom sa Rusko stalo členom VTO a teda nemohlo tie clá zvyšovať, ale začali aplikovať tzv. netarifné opatrenia typu hygienické normy, technické normy, hĺbšie colné kontroly, a to bolo z nášho pohľadu nezákonné, rovnako e, k tomu pristupovalo aj VTO, aj oni to považovali za nezákonné. A podobne to platilo aj v prípade opatrení e, Ruska na Moldavsko alebo Gruzínsko. Rusko sa síce vždy snažilo tento postup ospravedlňovať, ale my sme vždy mali pochybnosti o tom, že by tieto opatrenia mali svoje oprávnenie a odôvodnenie. Vieme, že vždy tieto opatrenie veľmi úzko kopírovali ten pohyb v ekonomickej sfere. Napríklad minulý rok Rusko povedalo, že ukrajinská čokoláda obsahuje škodlivé látky a jednoducho export sa zastavil. Alebo ďalšie výrobky boli deklarované ako závadné a ruská strana deklarovala, že niektoré výrobky z ukrajinskej strany nesplňali určité požiadavky a takto prebiehalo dlhšie, až kým prezident Janukovič sa rozhodol upustiť od podpísania asociačnej dohody a priklonil sa na ruskú stranu. A na začiatku novembra všetky tieto problémy vymizli, ukrajinský export znovu bol bez problémov z, kvalitne, z hľadiska kvality, hraničné kontroly sa zrušili a ukrajinský export do Ruska pokračoval až do februára tohto roku, kedy e, sa ten problém znovu zopakoval a tá istá situácia ako v novembri, zrazu z ničoho nič je ukrajinská produkcia škodlivá pre ruských spotrebiteľov. Myslím, že to tu nemusím zbytočne rozvádzať. E, jednoducho je to jasné, ako Rusko používa ekonomické opatrenia voči svojim partnerom a ešte záverom by som vysvetlil, čo to znamená pre vzťah EU-Rusko. Rusko je od roku 2012 členom VTO. Rokovania o vstupe do VTO prebiehali, trvali 18 rokov, to znamená, že došlo e, k zmenám v mnohých oblastiach znížili sa clá, zaviedli sa rôzne nariadenia, ale tiež je jasné, že Rusko sa uchylovalo k rôznym protekcionistickým opatreniam v takých citlivých sektoroch, ako je poľnohospodárstvo, automobilový priemysel či iné sektory. A Rusko využívalo všetky tie opatrenia, o ktorých sa tu už hovorilo. Takže EÚ bola nútená e, k bezprecedentnému kroku. Musela využiť e, e, princíp alebo postup vyrovnania sporov v rámci VTO To isté muselo urobiť aj Rusko veľmi rýchlo po svojom vstupe do VTO. Ďalšia dohoda, o ktorej sa rokovalo, tak nakoniec sa nepodpísala, pretože sa to ťahalo príliš dlho a Rusko znovu začalo porušovať niektoré svoje e, záväzky v ekonomickej oblasti. A záverom by som rád ešte spomenul ten cieľ Lisabon do Vladivostoku. Znie to veľmi pekné a boli by sme radi, keby sa to zrealizovalo, ale vzhľadom na všetky tie politické aspekty, ktoré sa zjavili až teraz v ekonomickej oblasti, tak sa tu nič zvláštne na ruskej strane nezmenilo na to a na tej ruskej strane, aby tento projekt mohol vzniknúť a realizovať sa. Rusko nechce dopustiť, e, aby sa Kazachstán zúčastnil tohto projektu, čo by ale podľa VTO bola požiadavka. Rusko by muselo veľmi dlho požiadavky VTO plniť, takže to tak nepostupuje a tá zóna voľného obchodu od Lisabonu do Vladivostoku, tak to by vyžadovalo ďalšie oblasti otvárania v sektoroch e, ruského hospodárstva. My sme vždy mali vážne pochybnosti o tom, či to Rusko naozaj myslelo vážne a ešte aj vzhľadom na to, že tá situácia sa v politickej oblasti zmenilo. Keby sa to zmenilo, tak by sme boli radi, keby sa to vyvinulo týmto smerom. Ďakujem. Myslím, že to, čo ste práve povedali, len zdôrazňuje tú potrebu viesť závažnú hĺbkovú diskusiu o účinnosti našich nástrojov vo východnom partnerstve. Myslím si, že Krym má podobnú hodnotu ako arabská jar pre e, naše nástroje politiky susedstva. Ja si myslím, že by sme sa na celú, celú túto záležitosť mali pozerať nielen byrokraticky, ale aj politicky a strategicky. Okrem toho hodnotenie našich vzťahov Rusk- s Ruskom všeobecne. Ja si myslím, že problémom je, že Rusko takmer nikdy nebralo vážne nezávislosť bývalých sovietských republik a ako keby mlčky sme my dali Rusku akési prednostné právo v rámci bývalého sovietského zväzu okrem, okrem Pobaltia. Takže všetko to, čo teraz robíme v súvislosti s Krymom alebo s Ukrajinou, nie je nič proti tomu, E, že tá revízia je tu samozrejme nutná. Máme viacero kolegov, ktorí sa prihlásili o slovo. Videl som pani Lubčeva. Povedali mi, že ste požiadali o slovo, no ak nie, áno, mám otázky. Ще na bulgarsky? Môžem da si složiť slušalky te, колегите. Budem hovoriť po булгарски takže prosím, nasadte si slúchadla. Budem hovoriť o vzťahoch medzi Ruskom a Európskou úniou. Moja otázka je, či naše experti, mimochodom ďakujem za vaše prezentácie a komentáre, tie boli veľmi užitočné. E, moja otázka teda je, že či e, sú naše vzťahy s Ruskom e, primerané od začiatku východného partnerstva. Čo si myslia experti o následovnom? Ako môže byť e, vykladaná, interpretovaná reakcia Ruska. Hovoríme o očakávaniach Ruska z tohoto procesu, e, takže aké sú teraz e, očakávania Ruska? Hm, otázka je, či sme niečo premrhali, alebo či nám niečo uniklo v nových vzťahoch s Ruskom a v štrukturovaní východného partnerstva. Niečo, čo sme zle pochopili, niečo, čo mne chýbalo v týchto prezentáciách. A mm, čo e, si myslíte o tých extremistických štátoch, e, ktoré e, sú činné v Ukrajine? Niektoré z nich majú zástupcov vo vláde. Konanie týchto strán. Mimochodom e, tiež ovplyvňuje e, hospodárskú politiku tohoto štátu a preto e, nesmieme tieto procesy stratiť zo zreteľa. Ďakujem, pán Tunok. Ďakujem, pán predseda. Moja skupina si myslí, že sankcie, ktoré ohlasila EU, len zavrani pár bohatým Rusom a Ukrajincom chodí na nákupy do môjho štátu A samozrejme, všetci tie veľké zvery a podnikatelia si už presunuli peniaze mm, do inej súdnej pôsobnosti, takže mm, žiaľ, e, toto je len slova reakcia na e, to referendum na Krymine a až vo februári v tomto roku mm, ukázal jeden výskum verejnej mienky, že len 41% eh, občanov Krymu eh, si želalo mm, pripojenie k Rusku a teraz je e, výsledok e, úplne iný. A ukazuje sa, že 123% e, voličov registrovaných v Sebastopole hlasovalo v nedeľu, takže na základe lži a propagandy po vojenskom zásahu Putinovi sa podarilo opäť ustanoviť to myšlienkové prostredie podnikania do 90. rokov a nie ehm, pre usporiadanie po studenej vojde na základe terajšej doby. No, moja otázka je iná, že za predpokladov, že e, bude možné odradiť od toho, aby m, ehm, sa ujal zvyšku e, štátu, alebo aspoň e, južnej a východnej časti Ukrajiny. Môj názor je, že toto v skutočnosti ti zjednotil krajinu tak, ako predtým nebola zjednotená e, čo do ich odhodlania e, smerovať e, euroatlantickým smerom. Takže možno, že to mm, ovplyvní Putinové správanie a, a zameria e, svoju myseľ tak ako ľudia na Kryme hlasovali áno e, a že e, mnohí ľudia v Ukrajine sa rozhodnú žiť v demokracii a právnom štáte a nie v skorumpovanej kleptokracii, ktorú zosobňujú ľudia ako Janukovič a Putin. A mm, ďalšia otázka je, že e, kde sa bude snažiť ďalej e, pokúšať šikanovať e, finančnými a vojenskými spôsobmi. E, myslím, že Moldavsko a Gargaus, e, teda Turecká autonómna e, republika v Moldavsku, e, mala referendum, e, ktoré tvrdilo, že chcela rastúpiť e, do Eurazijskej celnej únie bude chcieť ďalej e, rozbíjať Moldavsko, ako to urobil v Zadnesersku. Bude e, Gruzinsko ďalším cieľom, e, ubohé Arménsko dostalo vyhražky. takže kde si myslíte, že sa pokusí ďalší krok v bývalom sovietskom priestore urobiť? A tiež, hoci sme veľmi slabí čo do našej odozvy v EÚ, možno USA budú môcť byť oveľa um, tvrdšie vzhľadom na ich menšiu zraniteľnosť na vývoz ruského plynu. Mm, určite e, čo do sankcií uplatnených voči Iránu, USA mali veľmi účinné finančné bankovnícke sankcie voči iránskemu systému, čo ich priviedlo späť k rokovaciemu stolu e, je e, možné sa viac pozliehať na Američanov, že budú oveľa mm, E, tvrdší. No, um, môžeme sa tiež spoliehať na ďalších Rusov. Jablko bolo statočné, 50 tisíc Rusov pochádzalo proti Putinovej agresii, proti Krynu, takže je tu aj iné Rusko, nielen Putin. Ďakujem, pani Kromberg. If you could stay within... Ja by som ocenil, keby ste to dodržali do troch minút. Tu obce... Áno, mám eh, dve pozdravenia a jednu otázku. Pre bolo uvedené, že eh, ruská zahraničná politika nie je o napínaní svalov, ale o ponižovaní a slabosti. A ak eh, to, um, um, je vojenské zásahy, tak pre Rusko e, to bude e, ponižujúce, keď nebude pozvané na schôdzku G8. E, ako sa domnievate, že Rusko je pripravené čeliť takémuto poniženiu a ako ich zahraničná politika má z neho obavy? Ďalšia otázka je o tom, že to je o mieste Ruska v Európe. Chcem sa opýtať, kde Rusko vidí svoje miesto v Európe? A keď sú tu rozdeľujúce čiary, to je otázka o rozdeľujúcich čiarach, kde vidí Rusko hm, tieto rozdeľujúce čiary v budúcnosti, alebo kde ich e, dúfa, e, že ich uvidí? Ďakujem, pán Vulienič. A... Ďakujem, pán predseda. Mám pár otázok, e, ktoré sú rečnícke a ktoré mi spôsobujú starosti. Z toho hoci sú rečnícke, mali byť prediskutované a zodpovedané. Európska únia neuzná nezákonné referendum na spôsob Koreji, to je v poriadku, ale čo to znamená v praxi, čo do zvrchovanosti Ukrajiny a celého jej územia? Budú krímsky občania zahrnutí do zrušenia vízových obmedzení a tak ďalej? Na druhej strane, Ruska základňa nikdy neopustí Krym. Myslím si, že každý rozumný vie, že ani nie z dneška, ani včerajška, ale z pred 50 rokov, ako vidíte Ukrajinu v procese vstupu do EÚ a členstva za čas pod podmienkou územnej celistvosti s e, ruskou základňou na e, jej pôde. A hovoríme o obmedzení cestovania, zmrazení majetku pre isté osoby. E, pre koho to bude platiť? Pre všetkých tých, ktorí hlasovali za ruský Krym? Nie je to v rozpore s, na e, našou myšlienkou a predstav úplnej zvrchovanosti Ukrajiny? A nakoniec, ako ďaleko sankcie z tohto parlamentu, nie z tohto parlamentu, ale z členských štátov uh, pôjdu, ak sa veci nezlepšia? Nájde sa niekto, kto naozaj by zatvoril plynovody? Ďakujem, pán Severin. Um, I uh, would ask the Ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem spýtať e, hostí rečníkov, či sa neobávajú, že teraz máme pred sebou nebezpečenstvo, že sa staneme väzňami našej vlastnej retoriky. Hovorím to preto, že mám čudný pocit z toho, ako som si vypočul spôsob, ako debatujeme o tejto veci. Opäť e, mám pocit, že sa zúčastňujem na hodine ideologickej výchovy, ako sa mi to stalo v mladosti. Počas tých rokov v komunistickom Rumunsku všetko v sovietskom bloku bolo správne a všetko v komunistickom bloku bolo nesprávne. Takže opäť tu máme otázku, že kto má pravdu a kto nie. A určite sme si istí, že vždy máme pravdu. Miesto to, aby sme zadefinovali vlastné ciele a miesto to, aby sme posúdili, či e, môžeme zmobilizovať zdroje a prostriedky na naplnenie našich cieľov. V súvislosti s tým mám otázku na expertov. Myslíte si, že v 21. storočí politika už nie je o záujmoch? A nie je to o moci? A pomere um, rovnováhe moci? Ak je tomu tak, bude, keď jeden hráč, ako je Rusko, e, nie je ochotný e, hrať na základe vzájomne výhodných pravidel, môžeme sa my vyhnúť tomu, aby sme museli hrať túto hru. A vzhľadom na to, nemali by sme sa snažiť e, e, vypočítať naše prostriedky a schopnosti odradiť Rusko od toho, aby prijalo naše požiadavky? Vzhľadom na to, myslíte si, že sankcie, ktoré sú na stole, sú dosť silné na to, aby presvedčili, aby e, prevažili tie eh, odmeny, eh, ktoré eh, pán Putin a ďalší si vypočítali ako výsledok svojich krokov? Ak nie, nemyslíte si, že by sme mali začať vyjednávať o ozajstnej strategickej dohode, ktorá nám umožní všetkým postupovať na základe vlastných e, zájmov. Ďalej, Rusko sa ujalo svoje nástupníctva po Sovjetskej únii, ale myslím si, že to nechápu správne. Oni nie sú integrovaní a nemajú tento štatút. Myslím si, že miesto toho sa snažia takýto štatút nadobudnúť. A samozrejme, toto môže postihnúť naše záujmy. No sa 40 sekúnd, prepačte. Čo myslíte, že môžeme urobiť, aby sme vyjednali tento štatút, ktorý Rusko chce dosiahnuť e, v e, tento svetovom poriadku. Relations, I think you know that... Ďakujem. Ako profesor medzinárodných vzťahov myslím, že viete, že um, tieto skúsenosti um, potvrdzujú, že jediná um, platná škola politického myslenia je politický realizmus. Teraz chcem pozvať rečníkov a odborníkov z panelu, aby sa ujali slova. Každý na 5 minút. Ak chcete e, tak dlho hovoriť, chcete vybrať len z tých otázok, nech sa páči, no v zásade každý máte 5 minút k dispozícii. Pani Volčuk má slovo. Thank you. Um, thank you for the fascinating... Ďakujem pekne, ďakujem pekne za zaujímavé otázky a pripomienky. Už eh, začnem vec, o ktorú som sa nevyjadrila. My vidíme kolapsa eh, z SSR, druhú časť, to, čo sa ešte nedokončilo. No a EU je takým, takou scénou, kde sa to deje. Takže vidíme všetky problémy štátnosti a národnosti, ktoré boli dôležité pre eh, ZSSR. Takže problém s tými odšiepenými regiónmi, no a momentálne sú tri krajiny, ktoré pravdepodobne podpíšu asociačnú dohodu, budú štepenecké mať regióny na svojom území. Takže, ale Rusko tiež využíva tú nukleárnu možnosť chce zničiť akékoľvek eh, ilúzie o tom, že bude nejakým eh, dignitným eh, štátom po ZSR. No a ja som pred dvoma týždňami bola v Arménsku a bola som skutočne zarazená, že napriek tomu, že 5 mesiacov po rozhodnutí arménskeho prezidenta každé ministerstvo hovorilo o spolupráci s EÚ namiesto s Eurázijskou celnou úniou. Vyskávalová ja navštívila a hovorila o cestovnej mape, nuž no oni nič o tom nevedia a nezaujímajú ich ani detaily. Čiže to hovorí niečo o príťažlivosti EU, ale, ale my potrebujeme veľa viac sa zamýšľať nad niečím iným a to ukazuje, kde je Rusko voči partnerom na východ. VCFTA sú boli vypracované v inom politickom a geopolitickom kontexte a myslím, že je na doladenie aj tých aplikácie, aj dočasné aplikácie DCFTA. No, a ak zohľadníme, že DCFTA e, sú o aproximácii aký komunitér 80-90%, e, aký komunitér, nože Nevideli sme žiadnu analýzu nákladov a profitov. No a čo je ešte dôležitejšie pre prioritizáciu a sekvenciu reformných opatrení na zaistenie toho, že analýza nákladov a prínosov zaručí, že tie prínosy sa materializujú čo najskôr. No a Nuž, čo sa týka špecifických nástrojov z hľadiska minimalizácie nákladov, zameraním na tú sekvenciu a prioritizáciu pre každú jednu krajinu, pretože moldavskí výrobcovia ani ukrajinskí nesplňajú štandardy. 50 nákladov prijatia aký komunitér nesú neštátni aktéry, to znamená teda podniky. No a na Ukrajine, a na, v južnej a východnej Ukrajine sú, majú z toho obrovský strach. Teraz sa zameriam na východné a južné partnerstvo, kde Rusko zastaneno a poviem niečo tom najhoršom scenári. Dúfam, že sa to nestane, ale vidíme, že a musím povedať, že ja teraz sa budem na poznatkoch mojich kolegov z centra no a mnohí poukázali na to, že tento scenár sa plánoval už dlhodobo. Je to improvizované v takom kom- komprimovanom čase, ale proruské hnutie, no a ostatné scenáre, oddelený scenár, to nie je nič nové. Avšak tu sú tu ešte veci nedoriešené, no už čo sa týka tých odšiepených regiónov, tie fakty sú dôležité, keď sa pozrieme za, za Dnestersko, Južnou Ukrajinou, buduje sa pás či vstupu alebo federalizácie alebo anexie. Čiže má východným pásom, takže toto je ten scenár. No a sú tu viaceré scenáre, ale je to len o kontrole plynovodov, ale tiež o ich narušení, čo urobí Rusko, čo sa môže stať, ak plynovody porušené. No a záverečná vec, čo sa týka našich nušia BBC prestal vysielať v Rusku. No to pokazuje na to, že sa tu musí ešte veľa urobiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, doktor Kazier. Nech sa páči, ďakujem pekne. Ja začnem to poslednou otázkou o tom, ako sa v tej nulovej hre. No a potrebujeme hlbejšie zamýšľať na budovanie dôvery. To nie je o tom, to je vinný za situáciu. Tá situácia sa vyvinula v čase. No a vnímanie je veľmi dôležité. Je to logika súťaže, ktorá sa tu vnímala No a nie je to otázka viny, ale nenechá to žiadne iné riešenie, ako snaha o vyrokovanie politického riešenia, čo je ťažké momentálne, takže budovanie dôvery, no a nevyhnutné, pretože otázka je, akého veľkého suseda ako Rúsko chceme. Chceme krajinu, ktorá sa trápi so svojou imperiálnou minulosťou a cíti sa ponížená a preto vnímať, že sankcie chcú osloviť Rusko, no alebo a na druhej strane je nevyhnutné, ako som povedal na začiatku, je mm, uvali tieto sankcie, pretože prekročili líniu a toto je vec, ktorá nemôže sa v kontexte EU a v súčasnom kontexte akceptovať milión ľudí, medania alebo proti skorumpovanému režimu, bojovali proti nemu, takže my preto musíme konať nejakým spôsobom. Ale dôležité je, aby Rusko, Rusko nevnímalo len ako snahu o ďalšie jeho oslabenie, pretože to bude viesť k ďalšej polarizácii. No a preto ja neviem, či realizmus teraz je najdôležitejšia škola medzinárodných vzťahov. To vnímanie je dôležité a preto potrebujeme budovanie dôvery. Či to bude fungovať s Putinom, no, že netuším, nemám príliš veľké nádeje, ale treba sa zamýšľať aj nad dlhodobým riešením. No a sa týka ďalších otázok, som presvedčený, že Putinová politika môže sa obrátiť proti nemu, pretože Rusko eh, je slabší hráč, ako sa tvári, ale v konečnom dôsledku hospodársky je veľmi zraniteľné. Rubel od začiatku krízy klesol o tretinu a to poškodí Rusko, takže je tu nádej, že sa to zmení aj eh, kvôli obchodu a oveľa viac to poškodí Rusko ako EÚ. No čo sa týka extrémistických strán na Ukrajine, no na tom je vybudovaná celá propaganda a v Rusku je tu pár, samozrejme sú tu radikáli, na svoboda je vo vláde a to treba zvažovať a myslím, že by bolo dobré, keby po prezidentských voľbách sa uskutočnili nové parlamentné voľby a sa sa signál, že chcú vládu, legitímnu vládu, e, ktorú podporia voliči vo voľbách, pretože situácia je teraz zvláštna. Je tu parlamenta e, úplne rovnaký ako predtým, e, kde väčšina podporila Janukoviča, ktorý teraz sleduje úplne inú líniu. A dôležité je, nie je to dobré pre demokratickú budúcnosť Ukrajiny, takže najlepšie by bolo aby bol novozvolený prezident, novozvolený parlament, čo by vytvorili, vytvorilo vyššiu legitimitu pre ukrajinskú vládu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Vigan, nech sa páči. No pri všetkej úcte, ak škola realizmu, bo bola jedinou školou, ktorú máme a, dodržiavať, tak neviem, či naša krajina by sa to ňu spojila, alebo či by sme mali oveľa viac eh, členských štátov, eh, nových členských štátov v EÚ, treba vnímať aj hodnoty a hodnotu demokracie, právneho štátu, to s tým veľmi súvisí. No a ja by som rád zúrazil, že asociačné dôhody nie sú len dohody o plnom obchode, zameriavajú sa na dohody a hodnoty, práve na tie veci, ktoré nás spájajú. A a to je možno ten najsilnejší faktor. Že 105 tisíc milióny Ukrajincov bolo v, v uliciach. Nie preto, že by mali veľmi radi EU, ale chcú už dostať sa von z tej spoločnosti, kde prevláda korupcia, kde sa zákony prispôsobujú v prospech iba niekoľkých štát neslúži občanom. A to je podstata, ak máme byť realisti, tak buďme realisti, uznáme, že existuje globalizácia, musíme byť pripravení na globálnu konkurenciu, schopnosť, eh, konkurenciu a môžeme sa zameriavať len na regionálnu konkurenciu, súťaž. No a preto treba oveľa išli spolupracovať s Ruskom, no a nájde, že mnohí ďalší občania sú globálne prepojení, poznajú skutočnosť, nie sú len obeťami televíznej propagandy. Máme globálnu informačnú spoločnosť no a pár pripomienok vyriešení otázok poslancov Európskeho parlamentu. Takže, pani Ľubčeva, vy ste hovorili o vplyve extremistických strán ja by som chcel zdôrazniť, že vláda bola zvolená ústavnou väčšinou 371 hlasov v parlamente. Boli mnohí poslanci strany regiónov. Strana regiónov odmietla vstúpiť do vlády a preto, že považovala, že budeme lepšie šance v budúcnosti, ak nebude vo vláde. Takže treba byť opatrný a že túto vládu považovať za nelegitímnu. Rokujeme s ňou, uskutočnia sa prezidentské voľby a, a nedlho možno sa uskutočnia parlamentné voľby. Pán Tenok sa spýtal, či sú to správne sankcie. No ešte, ja môžem povedať len to, čo som už povedal. Prístup zahraničných ministrov, hlav štátov a vlády taký, že toto je začiatok postupného uvalovania sankcií. Nechceme sa dostať do situácie, negatívnych eh, krokov, treba vyslať signál Rusku a štátová vládu, že hovorili o dlhodobých eh, dopadoch a ďaleko siahlých dopadoch, eh, sankciách. No a či má zásah Ruska zjednocovací dopad na Ukrajine. Myslím, že snahy sú veľké a skutočne, ak nejaký proces, že Krím by opustil Ukrajinu, to len podporí proeurópske alebo prozápadné sily na Ukrajine a situácia bude taká, vy hovoríte, že USA sú tvrdší, možno je to pre nich oveľa jednoduchšie, pretože majú oveľa menej vyvinuté vzťahy tak s Ruskom, ako aj Ukrajinou. No a preto máme diferenciálnejší prístup, ale politický signál je úplne rovnaký, čo sa týka zachovávania teritoriálnej integrity a suverenity Ukrajiny. Pani Kronberg povedala, že potrebujeme viac, viac anticipovať a zohľadňovať to, ako Rusko vníma našu politiku. To je veľmi závažný bod. Aj keď sme presvedčení o správnosti našich politik, musíme spolupracovať s našimi ruskými kolegami, pretože oni vnímajú tieto politiky namierené proti Rusku. No a my sme presvedčení o tom, že nielen z politického hľadiska, ale aj z ekonomického hľadiska, v konečnom dôsledku, my sme z toho získali všetci, ale máme dynamický prístup a presvedčená sila súkromného sektora. No a z druhej strane statický prístup a to je všetko o minulých a z prísluboch, záväzkoch Vidíme sa to ako situácia, sa dá len prehrať a nie zvíťaziť, to je skutočný problém. A iniciatívy sú momentálne umedzené. No a pán Vulianič sa spýta veľmi jasnú otázku, či občania Ukrajiny by profitovali za bezvizového styku, ak by žili na krimenová a je jasné, že akýkoľvek občan Moldavska akýkoľvek občan, ktorý má moldavský e, pás s biometrickými údami, bude môcť profitovať bez vízového styku, využití tohto pasu a rovnaká vec sa bude týkať ukrajinských občanov, bez na to, kde žijú, samozrejme za podmienky, že budú mať takýto pas a nezávisí vôbec na to, aký, nezáleží na tom, aký jazyk táto osoba bude používať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Politický realizmus je o sile. No a súčasne tu rozdiel v tom, ako profitovať e, z sily príťažlivosti EÚ, keď na druhej strane sú na uliciach tanky. Takže tu je ten rozdiel. No a náš, náš logika vstupu do NATO a EU, pretože bol súčasťou rovnakého balíčka. Geopolitické vzťahy zohrávali dôležitú úlohu nielen príťažlivosť hodnú od EÚ, ale aj tieto situácie. Takže sme tam, pán Baláš. Viaceré otázky už boli zodpovedané. Možno poviem to, čo ste práve povedali, pán predseda, že to je naša nejaká sila proti tvrdej sile, No EU používa tú mekú silu, tie soft powers, ekonomickému realizmu, ale aby sme boli aj atraktívni ako model zo sociálneho a ekonomického hľadiska. Yeah krajiny, ktoré krajiny by chceli byť súčasťou. No a EU nepotrebuje politiky také ako v milosti Rusko, aby dostal členov, ak vôbec tak EU má problém, ako nevzbudzovať neodôvodené alebo falošné nádeje. No a toto je veľmi veľký rozdiel. A myslím, že je veľmi dôležité, že EÚ môže ponúknuť hospodársky model, budúcnosť, atraktívnu budúcnosť pre krajiny, ktoré sledujú tento model modernizácie, konkurencieschopné hospodárstvo aj voči vzhľadom na rastúcu hospodárskú súťaž z rýchlo sa rozvíjajúcich krajín sa pozrieme na to, čo sa deje v ruskej ekonomike, tak eh, nedá sa povedať, že sa nejak veľmi rýchlo rozvíja, čo je zlé pre Rusov, ale si všimu, že partnery na východ, no a to je dôvod, mal bližšie vzťahy z EÚ. No a ďalšia vec, čo povedala pani Lubčeva, o tom, či EÚ spravila chyby v budovaní svojich eh, vzťahov na cyklu východného partnerstva z hľadiska Ruska. Ako už bolo povedané, ponuka bez diskusie s Ruskom snažia donedávna nebol tu záujem z ruskej vzťahy. No a Rusko mal záujem o tri trojstranné dialógy v tom zmysle, že vidíte Ukrajine, Rusko a EU. Ja myslím, že toto je správny tá cesta medzi suverénnymi krajinami. Nemyslím, že Ukrajina je krajina, ktorá potrebuje nejakého veľkého brata. Myslíme, že musíme bilaterálne rokovať. Sme schopní s Ruskom hovoriť, ak myslia, že ich záujmy alebo obavy sú tu zase. Myslím, že treba uznávať nejaké osobitné práva pre Rusko voči krajinám No a ďalej ako EÚ v praxi pomáha v súčasných náročných podmienkách tým partnerom voči Ukrajine, ako bolo povedané, zavedieme opatrenia jednostranné do dovolnom obchode nadchádzajúcich týždňov, dúfam, či sa nám podarí splniť túto lehotu a dúfame, že dohoda vstúpi do platnosti. No a to všetky návrhy už padli. No a rovnako chcem pomôcť regulačnej harmonizácii a nesúhlasím s názormi, ktoré povedali, že toto je nerealistický, príliš veľká zaťaž na krajiny, krajinu. Jednoduchý. Je to tak, že ak krajiny nesplňajú požiadavky EÚ, nemôžu vstúpiť na trhy EÚ s alebo bez dohody o voľnom obchode. My chceme, aby tieto krajiny mali štedré programy kooperácie a technické pomoci, aby splnili tieto požiadavky, aby mohli využívať colné preferencie a aby jednoduchšie pre nich bolo vstúpiť. No a rovnako sme uplatnili podobné opatrenia voči Moldavsku. Takže Moldavsko má autonómne obchodné preferencie a Gruzínsko tiež má jednostranné preferencie plus GSP plus, pretože sú to osobitné preferencie pre krajiny ako Moldavsko, aby otvorili jednostranne trh EU. Ďakujem. To jasne svedčí o tom, akú flexibilitu musíme realizovať, ak chceme prispôsobiť naše nástroje situáciám, ku ktorým v poslednej dobe došlo. Ešte záverom by som dodal, že vítam túto príležitosť vymeniť si názory a na záver by som dal slovo kolegovi z výboru INTA, pán Valesa, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Dnes sme sa dopracovali k určitým záverom, ale jedno je určite isté. Musíme si uvedomiť, že tie naše návrhy a odporúčania neprichádzajú neskoro, pretože to, čo sa stalo na Ukrajine alebo na Kryme, tak to ukazuje, že niektoré veci by sme mali predvídať, možno vidieť vopred a nie až v tom momente, keď e, sa to na ruskej strane odohrá a musíme postupovať tak, aby to, čo sa stalo, sa nezapokvalo. Ďakujem, že ste prišli a že sme mali príležitosť sa teda porozprávať. Ďakujem. Colleagues, colleagues, I would ask... Kolegovia, poprosím, ak tu nechcete ostať, aby ste opustili sálu potichu, aby sme mohli pokračovať v našom programe. Ešte je veľa bodov na programe. Dobre, a teraz ideme k odporúčaniam rady týkajúcim sa rokovaniu o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom. A vyzvám, vyzvem pána Peterleho, aby sa ujalo slova. Spod. E- Ďakujem pekne, predseda. Ja sa veľmi teším, že sme sa dostali do fázy, keď sme o tejto dohode a rád by som poďakoval uh, tieňovým spravodajcom za doplnenia ochotu pristupovať na, na kompromisy nuž a, e, a súhlasím so všetkými doplnkami, ktoré sú v súlade s líniou správy nuž. Takže uh, podporujem tie, ktorí precizujú alebo posilňujú podstatu správy. No a ja som proti tým pozmeňujúcim návrhom, ktoré by komplikovali situáciu no a ktoré by dali nepotrebný alebo zbytočný charakter e, tejto správe. No a zmysel nie je zaoberať sa e, s minulosťou, ale e, podpora procesu, ktorý má mať za výsledok e, dlhodobý, dlhodobú dohodu o strategickom partnerstvu. No kľúčovými slovami sú mier, stabilita a spolupráca. Veľmi no sa teším, že správa posilňuje, posilňuje snahu o takúto dohodu, ako je nové formy spolupráce. No tiež sa teším v kontexte tejto filozofie správy. Nedávno tiež e, sa vyjadril japonský premiér o trvaní, o trvaní dohody, ktorú poznáme ako konformumi. No a toto no, prijaté Korino. A preto myslím, že nepotrebujeme osobitné odvolanie o, tomto nie ani v regionálnom kontexte. Takže myslím, že je skutočný ústny pozmenujúci návrh v historickom revizionizme. Nuž a ja navrhujem dva kompromisy, alebo dohodli sme sa o dvoch kompromisných návrhoch. Prvý sa týka, znamená geografické upresnenie, druhý politické upresnenie. Myslím, že netreba opätovne Eh, vysvetľovať, pretože to už som robil v minulosti. My na odporúčanie, aby vydávači našli formuláciu, ktorá bude najvhodnejším eh, spôsobom pre obe strany priateľne eh, vyjadri čo vidíme, ako nás to zavezuje a a kde pokračuje rokovanie. Takže to je všetko. Hovorili ste o tom, že nemáme veľa času a preto ja tiež nebudem ďalej hovoriť. Ďakujem pekne za pozornosť aj za spoluprácu. Ďakujem pekne. Mám nepríjemnú pozíciu, že som tieňovým spravodajcom pre túto správu. E, nikto iný z mojej politickej strany e, tu e, nie je, ale ja dúfam, že mi nebudete mať za zle, keď vám poviem, že s vami súhlasím. Súčasťou problému aj je, že všetky strany sa snažia znovu interpretovať minulosť. A my by sme sa skôr mali zamerať na budúcnosť. To je všetko z mojej strany. Pán Butikofer, ďakujem aj ja. Ďakujem pánovi Peterlemu. Myslím, že sa snažil zohľadniť naše pripomienky. Neviem, či sa to vždy 100% podarilo, upozorním možno na niekoľko vecí, na ktorých nám naozaj záleží. Ide o bod číslo 1 ženy nutené k prostitúcii. Mám pocit, že iné politické skupiny sa k tomu stávajú inak. Aj spravodajca povedal, že situácia sa teraz trochu zmenila. Bolo tu vyhlásenie japonského premiéra a ja sa s ním oboznámim. Neviem, či budem môcť mať rovnaký postoj k tejto téme ako vy, podľa mňa je to tak citlivá problematika, že by stalo za to, aby aj Európsky parlament sa nevy, nevyhýbal tejto zmienke v tomto uh, texte. Uh, ďalšia poznámka k bodu 5. Ja dúfam, že tu je stále podpora preto, aby sa rozšíril rozsah pôsobnosti tejto spolupráce aj nadmierové využitie jadrovej energie Myslím, že by sme to mohli považovať za trochu jednostranné a preto by sme to asi chceli trochu pozmeniť. A tiež pozmeňovací návrh číslo 30 to by nás naozaj veľmi malo zaujímať. Ide o reakciu na klimatické zmeny a tu by som vyzval kolegov, aby podporili tento návrh. a ešte veľmi rýchlo, že ostatné pozmeňovacie návrhy, či už číslo 1, 2, 19, 10, tými sme sa snažili zmeniť formulácie, ktoré sme pôvodne navrhovali, aby sme získali podporu aj ostatných kolegov. Ďakujem. Teraz pán Peterle. Ďakujem pekne. Teda ja som musel pozmeňujúce návrhy, ktorých sme sa, na ktorých sme sa dohodli, keď išlo o keď išlo konkrétne veci ako Fukushima alebo otázky jadrovej energie, kde sme tiež hovorili o mierovom použití jadrovej energie. energie. No už dúfam, že sa nám podarí nájsť kompromis aj hľadom pozmeňujúceho návrhu a pozmeňujúcich návrhov, kde ešte máme rôzne názory. Ďakujem pekne. That Mr. Salafranca would like to add something. Pán Salafranca chcel niečo dodať? Veľmi stručne, pán predseda. Chcem podpojiť prácu nášho spravodajcu pána Pe- Peterleho v mene EPP. Táto táto správa by mala byť zameraná do budúcnosti a keďže Japonsko je pozitívnym a konštruktívnym partnerom EÚ, musíme naozaj hľadať také spôsoby, aby sme rozvíjali túto spoluprácu v momente, keď sa EÚ inými obchodnými a politickými rokovaniami otvára našim partnerom južnej a, južného a východného partnerstva keď už vieme, že sú takmer ukončené rokovania s Kanadou a vzhľadom na situáciu s Austráliou, Novým Zelandom a tak ďalej a ešte aj prebiehajúce rokovanie s Mercosurom, tak pre EÚ je dôležité, aby sme v čo e, najlepším spôsobom dohodu s Japonskom uzavreli. Ja chápem, pán predseda, pre EÚ, e to, že zdôrazňujeme tú otázku demokratickej klauzuly, kde sa odráža záväzok Európskeho parlamentu s rešpektovaním ľudských práv, že to je pre nás veľmi dôležitá téma, ale mali by sme byť schopní nájsť taký spôsob, aby sme túto prekažku nejakým spôsobom prekonali a vychádzajú aj z tradície iných zmluv, a som presvedčený, že kde je vôľa, tam je aj cesta. A teda by som zdôraznil podporu mojej politickej skupiny k tejto vynikajúcej práci pána spravodajcu Peterleho a dúfajme, že táto správa dosiahne aj podporu širokej väčšiny v tomto výbore. Ďakujem veľmi pekne a teraz ideme na ďalší bod programu a to je odporúčanie pre radu o 69. zasadnutí valného zhromaždenia OSN. A dám slovo pani Nejc, ktorá zastupuje spravodajcu pána Lambsdorfa, ktorý tu dnes nemôže byť. Nech sa páči, máte slovo. Áno. Autor tohto odporúčania kolega Lambsdorff pripravil e, samozrejme uznesenie a viedol rokovania aj konzultácie s ďalšími kolegami, tieňovými e, spravodajcami ostatných politických skupín, aby sa dohodol na niekoľkých kompromisoch. Tieto boli rozoslané a Pozorne si vypočujem reakcie kolegov na tieto návrhy. Tiež vás upozorňujem na to, že sú tu dva či tri pozmeňovacie ústne návrhy, ktoré chce práve predložiť pán spravodajca Lambsdorff. Jeden sa týka čísla 15 kolegu Šolca kde by sa slovo females nahradilo slovom women, čo sa nám zdá ako elegantnejší. Ďalší ústny pozmeňovací návrh k číslu 22. Ide o to, aby sa zlúčili obsahy pozmeňovacieho návrhu s pôvodným bodom A. A vyzeralo by to následovne. Aktívne aplikovať mm, právny štát na národnej a medzinárodnej úrovni e, z 24. decembra 2012 analyzovať, do akej miery právny štát môže byť naviazaný s prebiehajúcimi rokovaniami, úvahami a plnením cieľov, mm, plnením miléniových cieľov. To je to vysvetlenie tých pôvodných e, slov či textov v bode A a je tu návrh e, hlasovať o pozmeňovacom návrhu číslo 51 kolegu Styra, že by to bolo doplnenie k pôvodnému bodu Q. A tiež je tu návrh zmien čísla 64 pani Munis. Ak majú kolegovia nejaké pripomienky, poznámky, si ich samozrejme vypočujem a ak nie, tak tie texty sa budú hlasovať takto, ako sú navrhované kompromisy, ústne pozmeňovacie návrhy a ostatné pozmeňovacie návrhy, ktoré sú zachované. Ďakujem, pán Salafranka. Ďakujem, pani Nejc, za svoju prezent, alebo za prezentáciu v mene pána Lambsdorfa. Aj ja zastupujem nášho tieňového pána Predu, ktorý chce poďakovať za spoluprácu s pánom Lambsdorfom k tomuto odporúčaniu aj za jeho ochotu vyrokovať kompromisy. Pán Preda si myslí, že áno, je tu veľký konsenzus, pokiaľ ide o rokovanie politických skupín a pokiaľ ide o vytvorenie priorít pre valné zhromaždenie OSN. A toto stanovenie priorít podľa neho priniesie jasné odporúčania, ktoré nám umožnia jasne zadefinovať naše body, ktoré nás zaujímajú. Niekoľko poznámok niektorým špecifickým bodom. Poprvé, podľa neho je potrebné zabezpečiť účinnú kontrolu aplikácie odporúčaní, ktoré boli prijaté e, v skupine na najvyššej úrovni o ľudských práv. Pokiaľ ide o bezpečnosť, je dôležité zdôrazniť úlohu, ktorú musia zohľad regionálne organizácie pri plnení týchto cieľov vzhľadom na krízy v Mali alebo v Stredoafrickej republike a tiež venovať sa prevencii e, v oblasti zodpovednosti, pokiaľ ide o vzťahy EU-OSN. Nás stojí na potrebe strednodobo aj dlhodobo sledovať možnosť v Rade bezpečnosti, aby nielen EU hovorila jedným hlasom, ale hlavne, aby EÚ mala alebo mohla mať kreslo v Rade bezpečnosti a preto žiada o podporu pozmeňovacieho návrhu 57, ktorý predložil kolega Mian, pokiaľ ide o kontext programu rozvoja po roku 2015, čo spomenula pani Nejs. Pán Preda predložil niekoľko pozmeňovacích návrhov kde navrhuje, aby EÚ pracovalo v jednotnom rámci na dosiahnutie cieľov po 2015 jasnými kritériami, aby sa začlenili tie hlavné problémy, pokiaľ ide o udržateľný rozvoj, jeden konkrétny bod financovanie rozvojového programu po roku 2015 a podľa pána Predu Stanovisko v oceku P uznesenia môže spôsobiť dojem, že EÚ sa nechce angažovať, hoci závery decembrovej rady z roku 2013 jasne ukazujú ochotu v programe EÚ angažovať sa v tomto rozvojovom programe bez eh, nejakých mnohých podmienok. Preto si pán Predo logicky myslí, že by požiadal spravodajcu pána Lamzorfu, aby podporil pozmeňovací návrh číslo 49, kde je veľmi jasne stanovené, že Európska rada je ochotná, a Európska únia chce, je ochotná podporiť ten rozvojový program po roku 2015 Teraz eh, dám slovo kolegyni Marie Muniz, to je tieňová spravodajkyňa pre túto správu a pokúsim sa zhrnúť eh, tie mm, veci, ktoré mi boli práve oznamené. Bolo tu viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli v mene našej skupiny prednesené, ale naša skupina tiež podporuje všetky pozmeňujúce návrhy o mm, právach žien 42-43 pre pani Šake, ako aj náš pozmeňujúci návrh 44 a potom, e, ako viete, prakticky sa domnievame, že ľudské, e, ženské práva sú kľúčová priorita všetkých činností únie a skupina aktívne podporuje všetku prácu na dohode o medzinárodnej definícii e, pre uh, Eh, utečen, klimatických utečencov. Čo sa týka Sýrie, naša skupina silne podporuje zranenie nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre vyšetrenie všetkých eh, údajných eh, zločinov proti ľudskosti a všetky osoby musia byť brané na zodpovednosť. Týmto by som chcel sa opýtať pani Nejc, či to chcú zavrieť. I, I Myslím, že sa chcem poďakovať kolegom za prípojenky, ktoré znali e, veci veľmi jasnej požiadavky a tieň e, vyspravedajcov pána Pradu, čo sa týka pozornicu návrhu 49, e, musím to preberiť s autorom pozorniceho návrhu, že akého stanoviska a musím sa k tomu vrátiť od začiatku. A ďakujem všetkým kolegom za ich príspevky a dúfam, že zajtra to pôjde hladko. Mač? Dúfame aj my a ďakujem pekne. Teraz ideme na ďalší bod. A ako viete, toto mal e, byť odporúčanie e, pre radu a komisiu a to o stratégii EÚ voči Iránu, ale pretože moja kolegyňa Maria Moniš tu nie je, Musíme to odložiť. Bude musieť o tom hlasovať bez diskusie, pretože tu nie je spravodajkňa. Pani Šak, vy ste tieňová, môžete? Excuse me, Mr. Salafranca first or me? OK, thank you. No, just as a Len eh, k poriadku Mali by ste hm, to oznámiť skôr, ak tu nie sú spravodajcovia a zmení sa program, pretože jeden z vodov, prečo to sedím, je, že aby som mohol diskutovať o odporúčaní EÚ eh, e eh, do rady voči Iránu. myslím si, že by to e, mal byť minimálne úsilie a aspoň kolegálne, aby ste to oznámili skôr, ako dojde k tomuto bodu na programe. Máte pravdu, ale to je rozhodnutie, to je politická realita, musím sa prispôsobiť realite. Pán Franková slovo. Eh, Ďakujem, pán predseda, ak sa povedať, že pani Sake má úplnú pravdu vo svojej prezentácii a chcem tiež povedať, eh, pán predseda, že je za to vhodný postup, eh, že budem musieť prípad zajtra hlasovania bez toho, aby prevela príslušná debata. Nemôžem to prijať a tenevý spravodajca mojej politickej skupiny mm, menoval mňa do mm, tejto debaty a úprimne si myslím, že nevhodné, aby sme robili hlasovanie bez toho, aby e, bola predtým rozprava. Takže ja som za to, že sme mohli hlasovať a ľudia veľmi, že to nie je spravodajca a ešte viac e, ľutujem, že e, tu e, nie žiadny iný spravodajca alebo poslanec z skupiny, pretože ak bude zajtra hlasovanie, tak to predstavuje zmena, zmenu rokovacieho poriadku a my všetci e, zastupujeme stanoviska tenek spradajcov a e, nemôžeme prijať takéto konanie. A, takže ja vyzývam vás, pán predseda, aby e, sme viedli rozpravu. A, a ak nie, tak žiaľ nebudem môcť zajtra hlasovať o tejto správe, pretože môžem hlasovať o správ, ktoré už boli ustanovené a prevraté v tejto skupine. As I know, there was a meeting. Pokiaľ viem, tak bola schôdza s prodajcov k tejto téme a že tam nastala dohoda. Takže politické vriac my sme pokryli túto oblasť. No, môžeme mať rozprávu bez toho, aby tu bol tieňový spravodajca. Pani Šake môže povedať, e, čo chce povedať, ak trváte tam tam a potom to môžeme predniesť eh, spravodajcovi. To je jediný spôsob, lebo ináč to nebudem môcť eh, vybaviť v tomto voľnom období. A to nie je naša skupina jediná, ktorá eh, vypracová tú správu, ale samotná tá otázka je dôležitá, to je Irán. A viete, že sme tu v citlivej situácii s tými rokovaniami. Myslím, že kompromis by bol takýto, ak to budete akceptovať v poriadku. Pán Salafranka. Exactamente lo que he dicho. Pán predseda, presne to som povedal. Musím vychádzať z toho, že pracujeme v demokratickom orgáne, ako je um, táto, tento výbor. Ja myslím, že je úžasné, že spravodajcovia mali schôdzu a mali dospieť k záverom, ktoré sú vodné, ale toto nie odvodňuje e, zrušenie rozpravy, v ktorej sa má zúčastniť celý výbor alebo parlament pretože ak by sme e, takto vybrali všetky správy, my sme si ušetrili schôdze tohto výboru, aby sme to jednoducho odoslali na stretnutie s tieňovou spravodajcu a, ostat- a hlavného spravodajcu. Ja chcem povedať, že chcem, aby e, o tom prebehla debata dnes popoludne, aby poslanci mohli vyjadriť svoje stanovisko. Myslím, že to je zmysel vášho návrhu, že? No, Presne tak, teda, že viete, že mali by sme začať diskutovať o tom. Yeah, more or less a point of Okay. Faktická? Tieňovi, nech sa páči. Kromberg. Pani Kromberg. Vy ste tieňová spravodajkynia, máte slovo. Thank you, Chair, and I'm, I'm glad we have this debate. Ďakujem, pán predseda. Som rada, že máme túto rozpravu prvom rade ja vítam aj moja skupina víta túto uh, správu, je dobre načasovaná, prebiehajú vyjednávania mm, kolegovia naštívili Irán. Je dôležité, že táto správa nezohľadne nič také, čo by mohol ten proces vyjednávania stiažiť. Mali by sme dať priestor pani Iránovi, aby dosiahol konečnú dohodu a Nemali by e, sme e, vyžadovať e, plné zastavenie obohacovania, ale skôr dosiahnuť vyjednávania. Sú to dve veci, ktoré zo strany, zelenej strany by sme chceli zdôrazniť. Je dôležité dohodnúť sa na otázkach s Iránom. Hovoríme o stratégii vzťahoch EU s Iránom a tiež je dôležité, aby sme, dúfajme, dospeli ku konečnej dohode je tu veľa um, obchodných delegácií, ktoré už prebiehajú a potrebujeme všetky uh, rôzne kultúrne výmeny a iné výmeny, aby sme sa pochopili, aby sme lepšie mali predstavu tom, čo si myslia bežní občania uh, vo veci spolupráci s Európou. Preto je dôležité otvoriť zastupiteľstvo v Iráne a to treba urobiť čo najskôr. Ja som uh, sa um, pýtala predsedu mm, výboru pre zahraničné veci a požiadal som ho, aby tam poslal list o tom, že e, toto vám budete k dispozícii čo najskôr aj peniaze na to. E, chcem zdôrazniť, že táto skupina je dobrá, no nezohľadne podrobne otázky ľudských práv v prípadoch osôb, ktoré zažili porušenie ľudských práv, ale treba začať dialog o ľudských právach, treba zadefinovať postupy a napríklad e, Lavrela Noberovej ceny už eh, uvidel pár krokov, ktoré by, mohlo, by bolo možné prijať ako predpoklad pre takúto rozpravu. Takže my um, podporujeme dialog o ľudských právach s Iránom a rôzne výmeny a otvorenie delegácie je nutné. Now. Ďakujem. Teraz uh, vyzvem pána Slofranku, či chce slovo. No, simplemente, señor presidente, para decir que efectivamente el Jednoducho, pán predseda, chcem povedať, že tieňový spravodajca z našej skupiny nemohol uh, sa ku nám pridať na um, túto schôzu vzhľadom uh, na dôležité zodpovednosti, ktoré má v uh, súvislosti s voľbami a chcem len zdôrazniť, že pozdňujúce návrhy, ktoré predložila skupina Európskej ľudovej strany, uh, sú v súlade to, že chcú uh, vyjadriť uh, istú otvorenosť, ale stále zdôrazňovať uh, rovnováhu a um, požadovať uh, dodržania ľudských práv a sloboda. E, moja skupina e, podporila široko väčšinou pozmeňujúce návrhy, e, ktoré predložila moja skupina a ďalšia skupina ako ECR. A chcem povedať, že za neprítomnosti tenej spravodajkyni aj hlavnej spravodajkyni nie je vhodné, aby som sa vyjadroval k viacerým pozmeňujúcim návrhom, pretože nemá zmysel, aby som to preberal v tejto situácii. Well, thank you very much. Uh, Mrs. Schake. Ďakujem pekne, pani Šake. Thank you very much. Um, let me emphasize... Ďakujem. Dovolte mi zdôrazniť, že hoci um, som sklamaná um, S týmto chodom uh, veci, musíme však hlasovať zajtra a ocením vaše usmerenie v tejto veci. E, zmena k um, odporúčeniu rady, čo týka stratégií medzi EU a Iránom. Mm, tiež inšpirovala návšteva, e, ktorú sme prijali z Iránu tu na v decembri a snažili sme sa zistiť, aké e, otvory by mohli byť možné, ak sa naplňa okrem tej veľmi technického jadrového vyjednávania kde e, my nezahrávame dôležitú úlohu. Samozrejme, ľudské práva sú e, medzi prioritami nášho programu a e, moje pozniece návrhy sa týkajú práv žien a slobody prejavov a úlohy súdnictva a v skutočnosti, že často podozriví nemajú prístup k právnikom a že veľmi rýchlo prebiehajú procesy s veľmi tvrdými trestami a často vedú aj k trestu smrti. tiež mm, posudzujeme situáciu v Afganistane a čo sa stane po tomto roku. Tok drog a nezákonný obchod s drogami, e, ktoré pochádzajú z Afganistanu cez Irán a do e, ďalších e, miest v Európe, je téma, ktorú musíme diskutovať a to môže byť Mm, príležitosť e, prebrať e, ďalšie témy, ale musíme jasne e, sa vyjadriť, že ne, môžeme identifikovať ani riešiť prípad konkrétnych obvinených, ktorí boli zatknutí alebo môžu čeliť hrozbe trestu smrti. Musím jasne povedať, že počas vyjednávania s iránskymi orgánmi žiadna takáto udalosť nesmie nastať. No, Zároveň e, chceme e, sa e, podeliť si mi o možnosť prednať situáciu potom, ako e, zahraničné vojska odídu z Afganistanu. E, je to štát, kde je veľa zraniteľných utečencov a tiež veľa otázok e, sa týka študentov na výmene a tieto otázky najlepšie sa budú riešiť e, diplomatickou výmenou v teréne a tiež sa domnievame, že spoločné úsilie môže mať silný dopad ako rozrobené úsilie. Toto sú témy, ktoré som zvoraznila a myslím si, že príležitosť e, otvorania, e, kde vidíme isté úvodné výsledky jadrového jadrovej dohody by sme mali preskúmať a je to veľmi ťažké pre EU, ale tiež sme mali veľmi e, ťažkého partnera e, u iránskych e, orgánov vo veci e, sírskej vojny. E, musí sa táto skončiť a musí sa ukončiť obrovské utrpenie miliónov ľudí a Žiaľ, Irán hrá veľmi škodlivú úlohu v súvislosti s teroristickými organizáciami ako Izbola, ktoré um, ďalej uh, udržovajú túto vojnu. A diskusia o konci terorizmu a um, zbraní hromadného ničenia môže byť predmetom našej debaty a rozhovorov s Iráncami. Takže to nám eh, dáva teda prehľad o eh, tom, aké pozmeňujúce návrhy boli predložené a dúfam, že budem pokračovať eh, v spoločných silných víziách o tom, ako Irán a EU môžu spolupracovať a aká má byť stratégia EU v tejto veci, čo je veľmi realistické, ale aj pragmatické pri posudzovaní vecí, ktoré mm, sú pragmatické a kde môžeme pokúšať sa o pokrok v témach ako je Sýria alebo pašovanie drog a utečencov, takže dúfam, že zajtra dospiem ku konstruktívnemu hlasovaniu. Tánok, yes. Pán Tánok, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda, veľmi stručne. Naša skupina hm, trochu iný prístup. E, Rohan ešte e, musí preukázať, že skutočne dobrú správa, že skutočne chce rokovať v dobrej viere. Stále tu možno je len získava čas, takže dohoda je dobrá. Ak eh, dokáže, ak prinesie prerušenie nukleárneho programu, no a máme tiež pár výhrad, aby Joram bol plnohodnotným partnerom v diskusiách o Sýrii. To by príliš legitimizovalo ich úlohu v tejto tragickej občianskej vojne. Tiež máme výhrady, či to vyšiel dobrý signál, aby sme vyslali delegáciu do Teheránu. Nož, možná alternatíva bola, že tam bude nejaký diplomat SVČ alebo Charge d'affaires. Ale tá myšlienka celej delegácie je trochu zvláštna. Irán by to využil a tvrdil by, že ich akceptujeme aj napriek hroznému porušovaniu ľudských práv, kde popravujú e, ľudí za sexualitu, náboženstvo a tak ďalej. Takže my sa v tejto, v prípade tejto správy zdržíme hlasovania. Ďakujem pekne, pán Vidal Kvadras. Ďakujem pekne, predseda. Ja myslím, že opatrnosť mala byť hlavným princípom pri a, a odporúčaniach o stratégie voči Iránu, Je tu ženevská dohoda z novembra 2013, to je dôležitý dokument, ale tak, ako to bolo povedané, v prípade viacerých pozmeňujúcich návrhov, ktoré podpísal tu na Kelam ja sám a mnohí ďalší členovia našej skupiny, nesmieme zabúdať, že krajina stále porušuje celé uznesenia OSN a, povinnosti vyplývajúce z dohody o nešírení jadrových zbraní. nemali by sme sa prenáhliť, ale treba priznať, že táto dohoda bude viesť ako záverečnému, záverečnej komplexnej dohode. Irán možno prepustil niektorých väzňov eh, svedomia minulý september, ale to by eh, nemo, nemali by sme zatvárať oči pred eh, popravami, nespravodlivými súdami a mučením menšín a aktivistov tu obrovský nárast poprav od eh, času, keď sa umiernení dostali k moci, no od začiatku tohto roka bolo obesených 40 osôb. Nemusíme trvať na tom, že Irán dá víza osobitnému spravodajcovi OSN pro ľudské práva v Iráne a, a to je kľúčový bod ja som sa stretol s nositeľkou Nobelovej ceny a ona je veľmi záležala na tom, aby toto bol základný bod. Čiže ako osobitný spravodajca OSN pre ľudské práva v Iráne nebude mať možnosť vstúpiť do krajiny, aby tam pracoval priamo v teréne, tak v podstate o čom hovoríme pretože v kompromisných pozmeňujúcich návrhoch sa jasne hovorí, že eh, by sme mali podporiť správu osobitného spravodajcu. Ale to je príliš vágne a nejednoznačne musíme povedať, že žiadame od iránskeho režimu, že osobitnému spravodajcovi udeli víza, aby mohol navštíviť Irán a priamo na mieste eh, vykonať vyšetrovania ľudské práva. Ak neurobíme toto, tak neurobíme vôbec nič. No a, to odporúčanie, že Irán by mal, mal sedieť s eh, rokovacím stolom eh, ku kríze o Sýrii. Zabudná na to, že problém nemôže byť súčasťou riešenia. My musíme byť eh, neoblomní a odsudzovať aktívnu podporu Iránu a sadovho režimu. No a momentálne všetko iné, ako postupovať veľmi opatrne, rozvážne by nebolo múdre. Máme predbežnú dohodu a musíme počkať, či vidieť, či Irán bude implementovať a, uh, ustanovenia a prispieje k vyššej miere transparentnosti a spolupráce. Ďakujem pekne, sir Robert. Nechcete hovoriť? No už dobre. Než no dobré. Som tiež rád vystúpil, zasiahol, pretože mám pár vecí od mojej kolegyne Marii. A prečítam vám to. Sú tri hlavné body. Poprvé, naša skupina bude hlasovať proti pozmeňujúcemu návrhu 73, ktorý vymazáva výzvu otvoriť delegáciu EÚ v Teheráne a myslím, že tu boli isté názorové rozdiely v rámci niektorých skupín v tomto ohľade. Ja som si vypočul vaše názory, tie si Maria vypočuje. No a ďalší pozmeňujúci návrh 156, ktorý podmienuje medziparlamentné návštevy v Iráne so stretnutím s so predstaviteľmi občianskej spoločnosti a rezidentami pričom akceptuje, že delegácia sa mala stretávať s týmto, s týmito komponentami, no a podmienenie na tých návštev autorka správy považuje za kontraproduktívne. No a na záver, pozmeňujúce návrhy 20 a 22 EPP uvádzajú uznesenia Rady OSN, alebo to, to uvedenie nie je užitočné, pretože rovnakí členovia teraz sa rokujú sa Iránom a vychádzajú z tohto uznesenia. Takže je to, to sú isté rozdiely medzi slovami a činmi. Takže tieto tri body sa uvádzajú ako prominentné v stanovisku Mária. No a zajtra sa bude hlasovať a rozhodne sa. No už dobre. Ďakujem pekne. A no teraz prejdeme k ďalšej správe správa pani Ojuland, ktorá tu dnes nemôže byť, ale a e, pán Watson, Sir Graham e, to predstaví o Poručenie radu o zavedení spoločných vízových obmedzení pre ľudských úradníkov zapojených do prípadu Sergeja Magnického. čo skoro sa objaví problém. Vysvetlíte, na ktorom základe odmietame víza, je to Krím, Magnický alebo no, ale taká situácia. Takže, Sir Graham, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem. Kolegyňa Kristina Ojoland lutuje, že e, tu dnes nemôže byť. Avšak e, ona navezala kontakt e, s tieňovým správacom v minulý týždeň a myslím, že je tu odporúčanie, ktoré je, o ktorom je možné hlasovať tento týždeň Zdá sa, že panuje všeobecná podpora pre odporúčanie vrátanie zoznamu mien, ale možno nemáme podporu skupiny SAD. No a myslím, že jediný člen skupiny práve opustil miestnosť, takže možno k tomu vyjadra neskôr. No a aká môžem, tak vítam účasť pána Bila Braudera z Heritage Capital. Pán Brauder je, bol jedným z klientov pána Magnického a viedol takú kampaň za spravodlivosť pre rodinu Sergeja Magnického. No a ako viete, tak je tu o odporúčanie, ktoré som tiež v tomto výbore riadil v februári 2012 o konzistentnej politike voči režimom, proti ktorým Únia uplatňuje reštriktívne opatrenia. No a v októbri 2012 sme prijali prvé odporúčanie o zriadení spoločných vízových obmedzení pre predstaviteľov Ruska, ktorí boli zapojení do prípadu Sergeja Magnického. Táto iniciatíva súčasná s podobnou iniciatívou v USA, zavedenie cestovných obmedzení voči tým istým predstaviteľom a ostatným, ktorí boli zapojení do zneužívania ľudských práv v Rusku. V našom odporúčaní z oktobra 2012 vyzývame radu, aby vytvorila zoznam ruských predstaviteľov zapojených do prípadu Magnitsky a aby ich dala na zoznam udelovania víz. Rada nereagovala, ani ESVČ nereagovalo nejakým adekvátnym spôsobom na našu žiadosť. Oni tiež nezaradili tento problém na program Rady pre zahraničné veci. No a preto moja kolegyňa Kristina Ojuland chce podporu, aby sa to dostalo na výbor a hlasovanie na plenárke spolu s zoznamom mien. Je tam 32 mien a kompromis s EPP a tieňovým spravodajcom zaradenie to nasledujúceho znenia v oceku 1D a myslím, že ten text kolegovia dostali by znel po e, zákone z roka 2012 umiestniť tam nasledujúcich e, ruských občanov e, na celo na e, zoznam zakázaných e, osôb, ktorí nebudú udelené víza celej EÚ. No a tu ostáva priestor pre radu, kde pre ďalšie modifikácie a doplnenia zoznamu, pretože na zozname momentálne je 16 osôb, ktorí e, boli na americkom zozname a 16 ďalších osôb, ktorí sa podielali na súdoch alebo súde. No a ešte pár politických pripomienok tejto iniciatíve. Samozrejme uznávame, že Rada a členské štáty, nie Európsky parlament, sú orgány, ktoré musia rozhodovať o e, zákaze udelenia víz, ale myslím, že by mali reagovať a minimálne reagovať na odporúčania, ktoré príjmeme. Toto odporúčanie e, je samozrejme symbolickým aktom, ale myslíme, že to dôležité je na čase ukázať, že zločinci nemôžu využívať cestovanie a prístup k finančným a ďalším e, službám EÚ. No a pri tohto odporúčania vyslíme dva politické signály. Jeden rade, aby tieto odporúčania brali seriózne, a tiež veskoj predstaviteľke a tiež vysielame signál občanom Ruskej federácie, tom, že ukazujeme solidaritu a obobnosť boj proti aktivitám niekedy trestných o kriminálnych aktivít ľudí, ktorí vládnu v Kremli. Ďakujem pekne, pán Salafranka. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem zástupcovi pani spravodajkyni Oviland pánovi Vácanovi, že uviedol túto správu v mene EPP. Podporili sme začlenenie tohto bodu do programu. Myslíme si, že EÚ musí rozhodne reagovať na takéto otázky. A tu jediná vec to je, či EP by do zoznamu mm, mal začleniť určitý počet ľudí alebo prenechať toto rozhodnutie Rade ministrov. Náš tieňový pán Protaševič sa so spravodajcom dohodol, že Súhlasíme so začlenením týchto 32 osôb, eventuálne aj ďalších, samozrejme, aby tento zoznam mala k dispozícii kompetentná organizácia a zajtra podporíme túto správu tak, ako to pán Watson dnes uviedol. Ďakujem. Thank you very much, Mrs. Lochmiller. Ďakujem pekne, pani Biller. Ďakujem pekne. Ja by som tiež v mene našej skupiny zelených chcela povedať, že podporujeme odporúčanie. Možno treba zistiť, keď než rozhodnutie o sankciách, pretože jedna súčasť sankcií pre Krym sú rovnaké sankcie, ako žiadame v prípade Magnického. Ale možno to zistíme v priebehu tohto týždňa. Ďakujem pekne. Takže Sir Graham, keď chcete ešte niečo doplniť. Ďakujem pekne, predseda. Samozrejme vieme, že rada dnes rozhodla o zavedení, obmedzení cestovania a zmrazení účtov osôb, ktoré sú zodpovedné za opatrenia, ktoré ohrozujú teritoriálnu integritu a suverenitu Ukrajiny. Bolo zaujímavé vedieť, či niektoré z tých ľudí sú rovnaké osoby, ktoré zodpovedajú za prípad Sergeja Magnického. Takže vaša pripomienka pre predseda na začiatku tejto diskusie je samozrejme neaktuálna. Ďakujem. Ďakujem pekne. Hlasovať sa bude zajtra. No a teraz prejdeme k poslednému bodu programu. A to je správa Kristofa Liseka na celá dohoda medzi EÚ a Gruzínskom a keďže nie sú žiadne pozmeňujúce návrhy k tomu, myslím, že viete, že nie je potreba rozpravy. Hlasovať sa bude tiež zajtra. Hlasovanie zajtra začínajú o 9 hodín 15 minút. Sir Robert 9.15 znamená, že O 9 už by som mal každý pripraviť na hlasovanie, ale 9.15 začneme hlasovať. Dobre, takže týmto končím dnešné zasadnutie a vidíme sa zajtra. Ďakujem pekne za vašu, vašu účasť.